C'est trois fois. Bonjour. Dobrý deň, otváram schôdzu. E, predsedu máme vo Washingtone, nemáme žiadneho podpredsedu prítomného, takže sme sa rozhodli aplikovať predsedníctvo najstaršieho člena, to som ja. Prvým programom dnešného programu je prijatie programu. Pokiaľ ide o dnešný program, tak vám chcem povedať, že v dôsledku prerušenia elektriny v pondelok sme nemohli mať zasadnutie a nemohli sme prerokovať dve správy, správa Káza a Gigold, tak o týchto správach budeme hlasovovať dnes o 11.45. Máte nejaké pripomienky ešte k dnešnému programu? Nie. Takže považujem program za schválený. Druhý bod oznámenia predsedajúceho. Tam musím najskôr povedať, že posledný trilóg o ekonomickom riadení sa konal včera a predsedníctvo bude informovať výbor o dohodách, e, ku ktorým došlo. A opätovná konzultácia v našom výbore bude v pondelok 26.9.2011. Myslím si, že to je veľmi dobrá správa, že nás budú opätovne konzultovať. Druhé oznámenie, kalendár nášho výboru na schôdze v roku 2012. Tam je chyba v kalendári ktorý bol prijatý výborom 11.7. Schôdza v pondelok 15.10.2012 sa bude konať samozrejme popoludní, tak a nie do poludnia, ako je to uvedené v kalendári. E, táto oprava vám bude zaslaná aj písomne. Po tretie, bude mať otvorenú schôdzu koordinátorov s, koordinátor- s komisárom Senetom vo štvrtok 6.10. od 9.30 do 11 a komisár nás bude informovať o návrhoch komisie ohľadenie e, zdanenia finančných transakcií, pretože tieto návrhy budú, alebo tento návrh bude zverejnený deň predtým. Samozrejme, my to budeme veľmi pozorne sledovať, pretože e, komisia má svoje predstavy, pokiaľ ide o túto daň. Po, ďalej máme tu update to je trialóg e, v predaji na krátko 20. E, septembra a rokovania dosiahli pokrok v rôznych témach, ale nás e, napriek diskusiám a návrhom, kompromisnému návrhu od komisie nebolo možné dospieť k dohode k otázke Make It štátnych CDS. Bolo dohodnuté, že tieto tri inštitúcie budú pracovať na možnom kompromise v tejto téme a k tomu doteraz EPP mm, uprednostňovala opt-out, e, teda možnosť vystúpenia a e, rada e, chcela opt-in. Ešte to potrvá 3 mesiace a myslím, že napokon sa k nám pridajú, aspoň ja si to myslím. Place in October and the exact date still needs to be set out. A ďalší trialog bude v septembri a e, dátumy ešte budú musieť byť stanovené. A toľko ku e, oznámení predsedníctva. Máte nejaké pripomienky? Ak nie? Takže teraz prejdeme k tretiemu bodu programu. Verejné vypočutie o odškodňovaní v rámci antitrastovej politiky. Ja tu srdečne vítam komisára Almúniu, ktorý je podpredsedom komisie ktorá je zodpovedná za konkurenciu a teda práve ona má najviac právomoci a on nás do, asi tak v priebehu 5 minút uvedie do tejto problematiky. Potom tu by ma pána Kristofa Roča z Oxfordskej univerzity, pán Filip de Book z Business Europe a potom ešte z Beck tu máme pani Kojans. Nech sa páči, dávam vám slovo, pán Almunia. A, ah, pardon, Pardon, opravuje sa pani predsedajúca. Najskôr... No. Eh, pán Šváb, môžete urobiť vy e, taký malý úvod ešte pred komisárom? Nie, nie, takže nech sa páči, pán Almunia. Ďakujem, vážená pani predsedníčka. Ďakujem za tieto milé uvítacie a úvodné slova. Vážení poslanci, dámy a páni, rád by som s vám poďakoval za túto príležitosť vymeniť si názory s vami všetkými o e, kolektívnom očvednení e, v protimonopolných konaniach a vítam tento záujem parlamentu v tejto téme a tiež vďaka vašim príspevkom e, som si istý, že nájdeme riešenia, ktoré e, budú splňať očakávania a požiadavky našich občanov a podnikov. Zdá sa mi, že e, niekedy diskusia o tejto téme nemá zreteľ a stráca prehľad z širokého kontextu. Dámy a páni, len komisár má slovo. I continue tak budem pokračovať. Hm, práve som hovoril, e, že e, sa mi zdá, že diskusia o tejto téme e, niekedy stráca zreteľ na širší kontext a dovolte mi teda zo široka uviesť východisko našej diskusie. Presedovanie hm, práva zákonov o konkurencii má dva aspekty v EU a to je verejné a súkromné vymáhanie a Európa má dobre rozvinutý systém verejného vymáhania a komisia aj národné orgány uplatňujú tie isté články články zmluvy a zachovávajú vysokú úroveň dobrej spolupráce a to vďaka Európskej siete pre hospodárskú súťaž. Čo sa týka súkromných e, konaní, či už e, jednotlivých e, alebo kolektívnych, ide hlavne o to, že kvôli rozdielom v národných predpisoch nie každý v Európe má rovnaké účinné práva získať odškodnenie za škodu spôsobenú porušeniami protimonopolných predpisov. Táto legislatíva legislatíva umožňuje, že e, každá obeď spoločnosti, ktorá porušuje právo hospodárskej súťaže, má právo e, na odškodnenie bez ohľadu na to, e, či kde sa to udelo v EÚ a bez ohľadu na to, či podajú individuálnu alebo kolektívnu žalobu. A aby sme to dosiahli, musíme riešiť viaceré výzvy, e, ktoré e, riešia rozdiely medzi verejnými a súkromnými žalobami a kolektívne odškodnenie je e, jedna z tých výziev, ktoré musíme riešiť. Pozrime sa, aké sú to výzve z hľadiska e, vymáhania hospodárskej súťaže a ako ich možno riešiť. Žaloby na odškodnenie môžu začať predtým alebo potom, e, ako e, protimonopolný úrad vydal rozhodnutie. V oboch prípadoch musíme upraviť prístup k dôkazom, ktoré má protimonopolný úrad. Toto je absolútne potrebné, ak chceme zachovať naše programy, ktoré sú kľúčové pre účinnosť nášho boja proti kartelom. Veľká väčšina žaloba na odškodnenie v Európe sa podáva e, potom, ako verejný orgán e, príjme rozhodnutie. Toto sú tzv. následné žaloby. A e, v tomto prípade zistenia a závery protimonopolného úradu môžu v skutočnosti pomôcť, aby obete predložili svoju žiadosť na súd. Ale v niektorých štátoch zákonné lehoty e, nezohľadňujú prebiehajúce e, verejné konania a obete e, protimonopolných porušenia protimonopolných zákonov nedokážu to urobiť na čas podať tú žalobu. Pretože musia oni čakať na rozhodnutie, musíme zlepšiť tieto pravidlá, aby sa zlepšila lehota, kedy môžu predstúpiť obete pred súd. A tiež musíme vyjasniť záväznosť rozhodnutí národných súdov a orgánov Obete e, majú e, vychádzať z e, rozhodnutia zistení týchto súdov, keď tieto budú vydané. Tuto musíme riešiť rozdiel medzi verejným vymáhaním protivnopolného práva a súkromnými žiadosťami, či už kolektívnymi alebo individuálnymi. Vieme, aké sú rizika e, kolektívnych vymáhaní, ako napríklad e, neprimerané žiadosti a žaloby na odškodné, e, ktoré vidíme v praxi USA. Bez ohľadu na to, aké nájdeme riešenie, rád by som jasne povedal, že nebudeme importovať tie nástroje z USA, ktoré umožňujú takéto zneužívanie práva. Napríklad legislatíva EU by nemala umožňovať Ehm, tieto odškodné a e, zálohové e, poplatky a e, platby pre právnikov. Práve naopak, my budeme sa snaží zabraniť tomu, aby tieto nadmerné žaloby viedli k tomu, čo sa deje v USA. Tieto žaloby sa dávajú len proti spoločnostiam, ktoré už verejný orgán vyhlasil ako vinné z porušovania predpisov EÚ. Aké sú ďalšie kroky? Ako viete, komisia chce eh, prijať eh, oznámenie, ktoré eh, bude mm, oznamovať zásady kolektívneho odškodnenia koncom tohto roka a ja to sledujem spolu s mojimi kolegami Vivian Reding a komisárom Dali. E, tieto zásady e, budú prerezovať vo viacerých politikách EÚ, ako je napríklad ochrana spotrebiteľa a životného prostredia a tiež budú platiť na politiku hospodárskej súťaže. Aby sme však regulovali e, súčenosť s vymáhaním práva a riešili všetky výzvy pri žalobách, e, aj v e, kolektívnych, aj v individuálnych žalobách, tak e, tento rozsah musí byť širší. Viem, že tiež ste za pragmatické a účinné riešenia a Rezolúcia o našom e, správe o hospodárskej súťaži, ktorú ste schválili v januári, vyzýva k celoeurópskym e, krokom e, pre prekonanie v porušení protimonopolného orgánu. Práca, ktorú robíme, určite bude aplikovať toto aj na kolektívne žaloby pri protimonopolných konaniach, ale to je len jeden aspekt politiky hospodárskej súťaže. A dúfam, že som vám načrtol niektoré z tých víziev, ktoré budem musieť riešiť v tejto súvislosti. Bez pochyby e, nakoniec nájdeme vyvážený návrh a očakávam ďalšie kroky pre plnenie tohto cieľa. Ďakujem, pán komisár. A teraz dávam slovo pánovi Kristovi Ročovi z Oxfordskej univerzity na 5 minút. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Aby boli moji kolegovia spokojní, chcel by som spomenúť, že som aj profesorom na Erasmus univerzite v Holandsku, aby nikto nebol urazený, že som to nespomenul. Ja by som radil, aby sme sa odvyhli takým spôsobom konania, aké sú bežné v USA, pretože ak je možné o kolektívnom odškodňovaní v Európe vytvoriť samostatný systém, mal by vychádzať z princípu, že kde je zodpovednosť, tam musí byť možné odškodnenie a náprava trhu pretože sankcie sú až tým posledným. Musia byť vytvorené tak, aby boli až poslednou možnosťou. V súčasnosti to tak nie je a preto vymáhanie práva v súčasnosti vyzerá ako vyzerá. Čo sa týka typu class action, americký typ, je to vymáhanie práva súkromnými osobami. Sú tu pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri class actions. A potom je vymáhanie práva verejnými subjektmi. Architektúra celého právneho systému v Spojených štátoch amerických zdôrazňuje vymáhanie práva súkromnými subjektmi, súkromné práva a Američania neveria tomu, keď sa vymáha právo verejnými inštitúciami, najmä federálnymi, pretože ich pokladajú za predlženú ruku exekutívy. Na druhej strane európsky právny systém už prijal oba systémy vymáhanie práva i súkromnými aj verejnými subjektmi, ale často ich odlišuje, pretože verejné normy sa vymáhajú inak a súkromné práva inak. Práve preto americké techniky, napríklad class actions, sú e, ako keby cudzými prvkami v rámci európskeho právneho systému. Európske súdy však niekedy potrebujú spracovať e, kolektívne žaloby, ale Oveľa menej často než v Amerike, kde sa takéto hromadné žaloby class actions používajú oveľa častejšie ako bežné mechanizmy uplatňovania výkonu práva vychádzajúceho z modelu opt-out. Niektoré európske štáty zaviedli takéto hromadné odškodňovania class action typu, ale v praxi sa to vidí zriedkavo, pretože finančné motívy nie sú dostatočne atraktívne pre právnikov a mediátorov. Americký systém náročky zaviedol do svojho, do svojho systému vysoké právne poplatky, ktoré sa nám zdajú až také uražlivé, ne, neprimerané. Vymáhanie práva v USA sa zakladá na odstrašovaní firiem, pretože im hrozia veľmi veľké poplatky, ak v budúcnosti by prišlo k žalobám. V kontraste k tejto praxi mnohé európske agentúry okrem DG Competitions prijali také koncepcie uplatňovania výkonu práva, ktoré nevychádzajú len z odstrašovacieho eh, odstrašovacej sily. Napríklad sú tu eh, vymáhanie práva, ktoré vychádza z posúdenia rizika. Myslím si, že takéto niečo je menej efektívne a zároveň drahšie. Pretože keď sa spoliehame len na ex post odstrašovaciu teóriu, to vyžaduje, ako už Američania zistili, e, obrovské sankcie a pokuty, aby bolo možné ex post e, vybalancovať účinky a aby bolo vôbec možné niečo dokázať, zistiť a podobne. Ex ante prístup je oveľa flexibilnejší a lacnejší. Ak by sme chceli pozbudzovať vymáhanie práva súkromnými subjektmi aj v Európe, treba urobiť dve veci. Po prvé, odstrániť bariéry pre žalobcov. Po druhé, zabudovať motivačné systémy pre žalobcov a mediátorov, najmä právnikov, ktorí by mali najprv preskúmať, čo sa vlastne stalo a potom pristúpiť k sporu alebo právnemu procedurálnemu úkonu. Tak sa to robí v USA. Tieto motivačné faktory a bariéry sú vo svojej podstate ekonomické. Ďalej páky, ktoré máme k dispozícii, sú e, pravidlá, ktoré presúvajú e, bremeno dôkazu z žalobcu na obžalovaného. Ďalej sú to vysoké poplatky, záložné poplatky pre právnikov, e, špeciálne typy odškodnení, súdne spory pred porotou alebo tzv. multidistrict litigation, viac e, okresné alebo viacnásobne pravidla platné vo viacerých e, regiónoch nie sú žiadne čarovné prútiky, ktoré by dokázali vyriešiť. A treba sa jednoducho hrať s týmito pákami, aby sa dosiahlo menej súdnych sporov a viac riešenia pre súkromnými subjektmi. V súčasnosti ťarcha spočíva na európskych e, členských štátoch a nie na európskej úrovni. Mnohé z týchto pak neexistujú v Európe, ale nie je to celkom pravda, pretože v niektorých členských štátoch už sa rozhodli znižovať právne náklady a vyplácať právnikom odmeny len v prípade úspechu. Napríklad v Británii už začali praktizovať tzv. contingency fees, teda zálohové alebo rezervné platby, čím sa náklady presúvajú na napríklad tretiu stranu, ktorá financuje prípadný súdny spor alebo takúto hromadnú žalobu. Čo sa týka technických pravidiel konania, sú tu rozličné ďalšie páky, ktoré je možné použiť, napríklad vyhodnotenie e, podstaty veci, zapojenie súdu alebo nie, opt-in alebo opt-out systémy, schválenie zmierovacieho priateľského e, konania mediáciou a rozhodnutie, či sa bude ďalej pokračovať vo veci alebo nie. Problém je, že tieto páky či už sú ekonomickej povahy alebo technickej povahy, nie je celkom dobre možné individuálne alebo kumulatívne kvantifikovať. Nie je možné vytvoriť systém, ktorý jednoducho dostatočne chráni e, ľudí a zároveň poskytuje tú pravú mieru súdnych sporov a nie viac ako treba. Buď máme priveľa vymáhania výkonu práva alebo primálo, buď máme až e, tzv. reštitučné alebo zhabávacie praktiky, alebo máme zmierovacie e, typy e, mediácie. Toto sa už deje, v tomto rozmedzi sa funguje. Veľmi často sa to neplánovanie a nekontrolovanie spontánne rozvíja v rámci právnych systémov európskych krajín. Čo sa týka vymáhania zákonov súvisiacich so súťažou, s hospodárskou súťažou, tam nie sú žiadne rozdiely s, s inými oblastiami práva. Hospodárske dopady sú presne tie isté. V tejto dosť nešťastnej situácii sa často ľudia rozhodnú hľadať alternatívne možnosti a niektoré existujú. Hromadné žaloby alebo vymáhanie práva súkromnými subjektmi sú právne staromodnými technikami. Už existujú modernejšie prístupy a sú k dispozícii. Alternatívnym prístupom ktorý sa už využíva v niektorých členských štátoch EÚ, ale nie celkom v oblasti hospodárskej súťaže, e, znamená zapojenie vymáhania e, výkonu práva súkromnými subjektmi, ale nie celkom v takej podobe, ako ho poznáme. Regulátory e, je možné, aby vyžadovali odškodnenie aj reštitučnými formami. Dokážu to urobiť veľmi rýchlo a lacno, ak majú náležité právomoci a ak sa rozhodnú ich aj takto využiť. Hrozba takéhoto typu vymáhania výkonu práva často dostane z strany sporu k tomu, aby sa dohodli a aby využili alternatívne spôsoby riešenia sporov alebo ombudsmenov alebo ľudí, ktorí majú na to tú správnu erudíciu a odbornosť. Podľa mňa, e, keď dáme dostatok právomoci regulátorov, regulátorom a existujú príklady britských a dánskych ombudsmanov, ktorí vyriešili napríklad telekomunikačné spory. A ak budeme pozbudzovať alternatívne riešenie sporov, toto bude oveľa lacnejšie, než to, že sa všetko bude riešiť pred súdom a vymáhaním e, silou. Samozrejme, že súdy sú potrebné, v, najmä v individuálnom sektore, alebo ako dodatočný podporný mechanizmus. Mali by sa súdne spory však skôr využívať ako hrozba, ktorá by mala pozbudiť využívanie alternatívneho riešenia sporov, než priamo Právnici by mali využívať e, široký diapazon technik, či už sú to alternatívne riešenia sporov alebo spolupráca s regulátormi a mali by si možnosť vybrať za konkrétnych okolností to najvhodnejšie. E, niektoré členské štáty sa už rozhodli takýto prístup zapojiť súhrnom. Potrebujeme kolektívne očknenie, potrebujeme reštitúcie, musíme byť schopní konať rýchlo a nie za veľké poplatky a sú rozličné spôsoby, ktorými sa to dá dosiahnuť, ale postoj e, k príjmaniu staromodných techník treba preskúmať a toto všetko súvisí s vymáhaním výkonu práva správnym spôsobom. Ďakujem, vážený pán profesor z Oxfordskej univerzity a profesor z programu Erasmus. Teraz dám slovo pánovi Filipovi Debukovi, e, generálnemu riaditeľovi Business Europe. Dávam vám 4 minúty, nech sa páči. Prosím, nestracajte čas hľadanie mikrofónu. Ďakujem, vážená pani predsednička. Pani predsednička, podpredseda, poslanci, dámy a páni. Najprv by som sa chcel poďakovať eh, hospodárskému výboru Európskeho parlamentu za zorganizovanie tohto vypočutia, za to, že dali eh, slovo zástupcom eh, Európskej podnikateľskej obce. Samozrejme, ako viete, že sme podporovali trhovú ekonomiku a tým aj politiku pre hospodárskú súťaž a podporujeme spoločný trh a tiež veľmi podporujeme dobré vzťahy s spotrebiteľskou obcov. A preto je dôvera spotrebiteľov kľúčom, aby sme dosiahli e, tento cieľ a e, zlepšenie e, možnosti odškodnenia v práve EÚ by mohlo a malo prispieť k plneniu tohto cieľa. Pripomienkovacie konanie eh, komisie ehm, kladie viaceré otázky a eh, kvôli eh, časovému obmedzeniu sa budem zameriavať len na dve z nich. Poprvé, či kolektívne odškodnenie sa má používať ako nástroj na vymáhanie práva EÚ. Podľa nášho hm, presvedčenia ehm, je vymáhanie zákona stále domenou verejných orgánov. Je to ich úloha a oni sú e, lepším miestom e, pre e, zaručenie spravodlivého výsledka. Preto by politika EÚ nemala toto presúvať na súkromné vymáhanie práva. Mali by sa skôr sústredovať na účinné verejné vymáhanie práva zo strany protimonopolných orgánov. Keby sa to presúvalo na súkromnú pôdu, tak by to znamenalo viac súdnych žalob a to by bolo v rozpore s snahami mnohých členských štátov znižovať e, počet žalob e, a ich náklady na spoločnosť. E, súkromné žaloby by mohli viesť k nadmerným žalobám a tiež poplatkom za sprostredkovateľov. Eh, chceme sa vyhnúť eh, kolektívnym žalobám eh, na súdoch, ktoré budú príliš dlhé a nákladné, hlavne v protimonopolných prípadoch a nakoniec vedú k nízkemu náhradu odškodného pre obete. Dovolte mi zdôrazniť, že dôležitosť zabezpečiť odškodenie pre obete porušovania zákonov je kľúčovým cieľom a my ju nespochybňujeme. Ale nesúhlasíme s voľbou komisie, aby sa sústredili na e, súdne kolektívne žaloby pre plnenie tohto cieľa. My vieme, že e, cieľom nie je začať e, e, kolektívny systém žalôb v Európe, tak ako je to v Amerike, no všetky jeho prvky vidíme, že sú tu prítomné. Ak sa zriadi kolektívny systém súdnych žalôb na úrovni EÚ, bude ťažké vyhnúť sa tým známym jedovatým prvkom, ktoré sú spojené s kolektívnymi žalobami. EÚ môže Um, um, vymôcť um, kolektívne uh, súdne uh, žaloby o odškodné, ale uh, má všetky pravomoci na to, aby zabezpečili jeho záruky, ako tu komisár spomenul. Toto je tiež v kompetenciách členských štátov. Ďalšia vec, ktorú chcem dnes spomenúť, je, že by sme sa tiež mali zameriavať na ďalšie riešenia. A už boli spomenuté. Tu by som spomenul alternatívne e, riešenie sporov ADR. Toto sú pragmatickejšie prostriedky a sú aj politicky reálnejšie a e, sú tiež účinnejším spôsobom na e, zabezpečenie odškodnenia. Začiatkom tohto týždňa sme mali veľmi plodnú diskusiu s podpredsedničkou Redingovou na túto tému. E, alternatívne riešenie sporov e, môže viesť k rýchlemu a nákladovo efektívnemu odškodneniu e, spotrebiteľom a tiež zlepšiť ich dôveru v spoločný trh a oni sú predmetom mnohých debát v tomto parlamente aj mimo parlamentu a tiež ich podporujú účastníci aj spotrebitelia. A preto je to slovo, ktoré má e, využívať e, ďalšie prínosy z e, alternatívneho riešenia sporov. A dovolte mi nakoniec povedať, že Business Europe je pripravená spracovať spolu s komisiou na mimosúdnych nástrojoch, ktoré môžu pomôcť poskytnúť rýchle a účinné odškodnenie pre obete škôd v dôsledku porušenia protimonopolných práv bez toho, aby museli e, dať žalobu. Ďakujem, pán generálny riaditeľ. A teraz pani Görns de Veľka je, my sme veľmi radi, že tu máme aj ženu, pretože my si veľmi vážime gender mainstreaming, takže nech sa páči. Dávam vám slovo. Ja som veľmi rada, lebo myslím si, že žena, keď si myslíte, že žena e, má váhu troch mužov. E, Toľko k rovnováhe medzi pohľaviami. Nie som tu ako žena, ale ako zástupkynia spotrebiteľov, teda som hlasom tých, ktorí sú obeťou e, antitrustových problémov. Je to pre mňa výzvou poskytnúť za 4 minúty naše názory. Chcela by som vám ukázať e, kresbičku, ktorú sme... 5, 5 minút máte, madam, prerušuje predsedajúca rečničku. Máme so sebou kreslené materiály a samozrejme môžete si pozrieť našu web stránku. Možno z praktických dôvodov sa dá kolektívne odškodňovanie pri antitrustových záležitostiach vnímať ako intelektuálna koncepcia, ale v podstate to nie je tak, je to každodenná záležitosť. Veľmi jasný príklad, konkrétny príklad. Pred niekoľkými mesiacmi komisia udelila 300 miliónovú pokutu kartelu, ktorý vyrábal e, prostriedky, tekuté aj práškové. Každá rodina v Európe trpela možno 3 alebo 4 roky, pretože sa zafixovala cena pracích prostriedkov. Každý z vás stratil niekoľko eur minimálne každý rok kvôli tomuto kartelu. Samozrejme, že žiadna osoba by nežalovala nikoho za pár eur, ale keď sa to všetko zráta, sú to milióny eur nelegálneho zisku. Za toto dostal kartel pokutu, ale obete neboli kompenzované a o tomto celom je kolektívne odškodňovanie pri antitrustovej politike. A naše posolstvo je veľmi jednoduché. Niekto, ak je obeťou, ak má újmu, ak antitrustová politika koná proti nemu, tak musí dostať odškodnenie. Spotrebitelia musia mať k dispozícii celý diapazor nástrojov, paletu nástrojov, ktorá im umožní tieto kompenzácie dosiahnuť. Priateľské dohody s firmami by mali byť prvým takýmto bodom. Čo sa týkalo pracích práškov, my sme sa obratili na príslušné firmy a oni nám odmietli poskytnúť priateľské odškodnenie nám, spotrebiteľom, pretože tvrdili, že žiadnu újmu spotrebitelia neutrpeli. Tam sme prehrali. Samozrejme súhlasíme, že alternatívne riešenie sporov ADR je ďalším veľmi dobrým nástrojom na kompenzácie na odškodnenia, na odškodnenia spotrebiteľov, ale možno pri kolektívnom odškodňovaní alternatívne riešenie sporov nie je tým najlepším. Možno, že vymáhanie výkonu práva verejnými inštitúciami je dobrou vecou práve pri spotrebiteľoch, ale nedá sa spoliehať len na iniciatívu verejných inštitúcií a preto si myslíme, že Takéto hromadné odškodňovanie je len jeden z prvkov skladačky a majú existovať aj ďalšie nástroje, celé inštrumentárium, ktoré majú doplňať jeden druhý. Má tu byť e, istá komplementarita. Chcela by som hovoriť o syndrome hromadných žalôb v USA. O tom sa traduje veľa mýtov v Európe, o tom, čo sa deje v Amerike. A my máme pravidelné kontakty s americkými e, kolegami a verejnými inštitúciami a ukazuje sa, že tie riešenia, ktoré sa už uplatňujú, v Spojených štátoch, napríklad vydieranie firiem súdnymi spormi a tak ďalej, e, sme už dobre preskúmali. V, na, v tomto kontexte chcem povedať, že Európska únia by mala poskytnúť e, záväznú legislatívu členským štátom, aby bolo možné kolektívne vymáhať spotrebiteľmi odškodnenie za újmu. Najmä spotrebiteľské organizácie by mali mať svoje slovo v hre, mala by byť možnosť alebo alternatíva pre súd, aby povedal, že toto nie je prípad opt-out, je to prípad opt-in, alebo naopak, pretože niektoré opt-in prípady e, nie sú vhodné, napríklad tie pracie prášky. Kto by sa rozhodol konať opt-in, ktorý spotrebiteľ by inicioval takúto vec? Myslím si, že v antitrustových záležitostiach by malo byť ľahšie získavať celé dôkazy, alebo bremeno dôkazov by nemalo ležať len na nich, malo by to byť ľahšie. A záverom chcem povedať, že je samozrejme logické, aby sme mali spoločné zásady v Európskej únii, podľa ktorých sa budeme správať. Ale veríme, že je toľko špecifických záležitostí, napríklad pri ochrane dát, životné prostredie alebo hospodárska súťaž. Myslím si, že to by bola nočná mora, keby sme adoptovali horizontálnu prierezovú legislatívu, to by sa asi nedalo Posledná veta. Celé dekády voláme po kolektívnom odškodňovaní. Chceli by sme radšej vidieť spoločné zásady a plus sektorálny prístup. Ďakujem za slovo. Eh, merci, voilà. Ďakujem, takže ste si vypočuli našich expertov. Myslím si, že to bolo veľmi jasné a veľmi zaujímavé. Teraz požiadam pána Švába ako Správodajca, či si želá vystúpiť, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj všetkým odborníkom, aj podpredsedovi komisie za tieto zaujímavé príspevky. E, myslím, že v parlamente je stále e, väčšia jednota v tom, že v Európe musíme prijať e, spoločné princípy a základy pre takéto kolektívne opatrenia vymáhania práva. Tieto existujú už v jednotlivých členských štátoch a tu chcem položiť prvú otázku Kristoferovi Hoďovi, že prečo už tie dnes existujúce systémy kolektívneho vymáhania práva v členských štátoch EÚ doteraz boli právne neúspešné je to stále príklad ako bolo uvedené, e, že e, vlastne to nie je také cudzie v európskom e, práve, ale pokiaľ viem, nie sú tu žiadne úspešné kolektívne súdne procesy a prečo to je tak. A po druhé, existujú tieto spoločné zásady, ktoré môžeme horizontálnom práve rozvíjať a za to sa chcem poďakovať aj komisárovi Almuňovi, že tieto špecifické témy európskeho práva hospodárskej súťaže dáva do popredia a že tieto špecifické um, prvky e, môžu byť nejako spochybňované. E, hlavne e, tie líniové programy sú osobitne úspešné a oni vyzývate k tomu, aby tí, ktorí využívajú tieto programy, sa postarali o to, že budú naozaj plnené, pretože ináč nebude žiadny protimonopolný právo existovať. Toto však bude úspešné len, keď zachováme tieto osobitosti a speciality a tu sa chcem opýtať vás, e, komisára Munia. E, čo poviete e, pani Goencovej, ktorá práve e, kriticky hovorila o horizontálnom presadzovaní? Mm, ako vy vidíte tie speciality práva proti monopolného, mm, ako, ako, som, ako je možné ich zachovať? Ďalšia otázka je, čo je veľmi ťažké v otázke kolektívneho odškodnenia nájsť spoločné jednotné stanovisko, pretože musíme sa snažiť o to, aby sme zabránili riziku väčšej záťaže pre, um, pre verejné orgány a preto musíme nájsť spoločný postup. A preto som rád, že komisár e, Almunia e, navrhol e, tento princíp, ktorý bol diskutovaný aj v tomto výbore a ten sa uberá správnym smerom, že ehm, prinesie viac výhod e, spotrebiteľov a menej nákladom a preto mám ehm, otázku na Filipa a Moniku, že či v niektorých členských e, štátoch e, sa uvažuje o tom, že ehm, tieto mm, odškodnenia, drobné odškodnenia napríklad v prípade pracích prostriedkov, či tí spotrebitelia môžu byť odškodnení prostredníctvom takýchto konaní, či je tu e, možnosť e, prístupu jednotlivých organizácií, ako napríklad e, v e, Nemecku, e, k, e, ktoré e, vymohli to, že e, tieto e, nezákonne dosiahnuté zisky z, e, nakoniec e, sa presmerovali do príjmu štátneho rozpočtu. E, ďakujem. A ešte je tu pani Galpelsky, ktorá e, chce položiť otázky. Ak ďalší poslanci si želajú nejaké otázky položiť, tak prosím vás, dajte mi to na známosť. Eh, Ďakujem. Chcela by som poďakovať za túto možnosť, že som si vás mohla vypočuť a za to, že ste zorganizovali toto vypočutie. Ako ekonómka by som si želala tieto otázky trošku E, aplikovať na praktické hľadiska. Doteraz ste hovorili o prostriedkoch a hovorili ste o možnosti e, sektorového prístupu. V mojej krajine máme 400 tisíc rodín, ktoré sa zadlžili e, hypotékami. A to sú dlžníci práve, ktorí tým teraz trpia. Minulý rok bolo veľmi veľa rodín, ktoré si vzali úvery, o ktorých si mysleli, že to bude veľmi výhodná záležitosť, ale banky ich skutočne neinformovali o problémoch a rizikách týchto úverov a nie je tu skutočne, skutočne jasná, čistá, jednoznačná informácia a informovanosť o týchto záležitostiach a potom banky jednostranne niekoľkokrát zmenili podmienky pôvodných zmluv a pôžičiek a zaťažili dlžníkov, teda rodiny, s všetkými nákladmi, E, ktoré vyplynuli e, z týchto zmien zmluv. Akým spôsobom sa možno v takomto prípade domáhať svojich práv, či už vo verejnom alebo súkromnom sektore? Ďakujem. Ďakujem a dám slovo pánovi Feju. Ďakujem, vážená pani predsednička. Aj ja Chcem poďakovať našim hostom za to, že prišli a prijali pozvanie na vypočutie. Chcel by som tu len predniesť istú úvahu a chcel by som vedieť, aký je ich názor na to. Chcem na to využiť prípad Portugalska, lebo to poznám najlepšie. Existuje jeden inštrument, jeden nástroj, E, ktorý sa volá ľudová akcia. Je podobný ako tie nástroje, o ktorých ste hovorili a je tento nástroj určený tým, ktorí majú problémy, avšak e, v prípade, že tu dôjde k nejakým nedostatkom, tak sú zodpovední e, za to práve tí ľudia, ktorí boli za to zodpovední. V prvom rade treba identifikovať postihnutých. V tomto prípade sú problémy pri E, určení škôd a ich rozsahu, ako aj výšky, ktorú majú títo občania zaplatiť po tretie, a to nie je zanedbateľné. Skutočnosť, že súdy sú preťažené a majú mnoho prípadov, ktoré sa veľmi ťažko rozhodujú, ešte sa vlastne tieto, e, tieto prípady ešte zhoršili situáciu v oblasti zaťaženosti súdov. Chcel by som sa preto spýtať, že ako takáto skúsenosť, ktorá nie je práve najpozitívnejšia, by nás mala definitívne doviesť k nejakému alternatívnemu riešeniu eh, týchto sporov, či už arbitrážov alebo rozkazmi, pretože eh, tam nevzniká. Myslím si, že by sme mali si uvedomiť, že sú tu aj mimosúdne možnosti riešenia problémov, ktoré sú lacnejšie a uľahčia e, prácu súdom, ktorý, ktoré sa prestanú takýmito záležitosťami zaoberať. V ďalšej oblasti, v oblasti e, právnych sporov, moja krajina tieto prípady rieši istým opatrením, ktoré existuje 10 rokov. Máme tu program, ktorý sa v Portugalsku aplikuje a tam sa jasne hovorí, že treba aplikovať arbitráž v oblasti právnych sporov. A myslím si, že toto by sa mohlo aplikovať aj na podobné situácie, ako sú tie, o ktorých sme teraz hovorili. Ďakujem. Merci. Ďakujem, pán Diego. A pani Rapti teraz. Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Nie som členom výboru EKON, som členkom výboru pre vnútorný trh. A vlastne náš výbor by mal vypracovať stanovisko práve k týmto kolektívnym vymáhaniam. Mám pocit, že máme trochu takú tendenciu e, chce, odhodi, a chceme nejak akože odsúdiť tieto kolektívne odškodňovanie. Necítila som sa veľmi dobre, keď som si vypočula pána profesora, ako povedal, že tento nástroj kolektívneho odškodnenia je taký zastaralý spôsob. Ja si myslím, že každý nástroj môže priniesť eh, svoj úžitok, ak sa správne používa a v adekvátnej situácii. Je, máme tu aj moderné nástroje. Napríklad myslím si, že tento nástroj je pomerne moderný a myslím si, že sa môže používať aj nástroj, ktorý spomenul pán profesor spolu s týmto kolektívnym odškodňovaním. E, toto by mohla byť podľa môjho názoru taká prvá etapa riešenia takýchto situácií. Som však presvedčená, že musíme naďalej používať aj kolektívne odškodňovanie pretože sa to netýka len veľkých podnikov, ale aj spotrebiteľov a malých a stredných podnikateľov. A ešte mám jednu otázku, ktorú chcem položiť pánovi Almuniovi. Ja viem, e, že vaše hlavné e, kompetencie sú v oblasti konkurencie a hospodárskej súťaže. Chcem sa spýtať, ako možno obidve prekombinovať na horizontálnej úrovni v EÚ. Ďakujem, pán Šmit, je posledným poslancom, ktorý sa prihlásil do diskusie. Niekto iný? Nech sa páči, pán Šmit, dávam vám slovo. Sorry, bit... Je mi ľúto, pani predsedajúca, že som sa neskoril, ale možno uh, mám trošku skreslený dojem, pretože sa obávam kolektívnych odškodnení. Už celé roky bola táto vec blokovaná v parlamente. Je to trošku kontroverzná vec a je mi to celkom ľúto, že to tak dopadlo. Keď som si vypočul prezentáciu Business Europe, povedali ste, že zdôrazňujete, predpokladám, že ostatní tak povedali, že zdôrazňujete, aby bol jednotný trh kompletný. Podľa mňa sa nám to nikdy nepodarí, keď nezavedieme právne nástroje aj typu žalôb. Prečo sa tak bojíme, že ľudia, obyčajní občania sa spoja? Sú samozrejme, že aj zlé príklady v USA. Dá sa povedať, že sú aj vynikajúce príklady na druhej strane. Takže prečo by sa to nemohlo diať aj v Európe? Podľa mňa by sme takúto možnosť mali mať. A to, že sa stále naťahujeme a každá sila ťahá za iný povraz, tam nikdy nedosiahneme kompletný jednotný trh. Podľa mňa ďakujem. Ďakujem. A teraz dám slovo účastníkom, našim expertom, ale keďže pán Filip Dubuk nás musí o desiatej opustiť, a so súhlasom pána Almuniu by som mu dala slovo ako prvému. Nech sa páči, môžete zodpovedať otázky, ktoré vám boli adresované. E, takže e, potom, keď už bude odpovedať komisária, budem ja odíde. Um, Ďakujem pekne, pani predsednička, aj podpredsedovi komisie za túto možnosť. András Šváb položil otázku o e, tých nízkych sumách manželského pre mnohých spotrebiteľov. A toto je práve e, prvok, e, ktorý sa veľmi týka hospodárskej súťaže a preto máte veľké obavy o kolektívne odškodenie, a preto to e, tiež súvisí s tým, ako sa budú e, riadiť a ako sa bude nakladať e, s procesmi v konaniach pri porušení hospodárskej súťaže. Keď si zoberiete, tak tam už spoločnosť získala nezákonný zisk a musíme to zohľadňovať, lebo si to ináč nevieme predstaviť. Nepoznám podrobnosti vášho prípadu, Monik, ale neviem si predstaviť, že milióny ľudí by sa spojili a podali spoločnú žalobu. To by bolo škodlivé pre každého. Po druhé, čo sa týka bank, mimochodom z toho, čo ja viem, už prebieha veľa kolektívnych žalob proti bankám v rôznych prípadoch od finančnej krízy 2007-2008. Samozrejme podľa národných pravidel uvidíme výsledok, no už teraz vidíme, že toto sú veľmi dlhé konania a tiež ešte nevidíme výsledky, pretože aj spotrebitelia sú účastníkmi zmluv a majú vlastné zodpovednosti. Z portugalského prípadu toto je dobrý príklad, ako to nerobiť a to bola aj téma, ktorá odznela tu na vypočutí v parlamente a spomenul to predseda portugalského výboru pre efektívnosť eh, exekúcií. A tu máme skutočnej realite um, obraz o tom, aké je ťažké toto presadzovať a toto ja nazývam, uh, že sú tie toxické účinky. Čo sa týka kolektívneho odškodnenia a jeho nakladania um, s staromodným spôsobom, tak uh, ja hovorím, že e, lepšie bude, aby sme začali s alternatívnym riešením e, sporom, aby sme e, toto iniciovali a zistili, ako môžeme naozaj odškodniť tých, ktorí majú byť odškodnení. A my, pán Šmit, sa nebávam, nebojíme toho, že ľudia spoja sily. Môžu to robiť, sú na to rôzne postupy, no bojíme sa toho, že e, e, aké budú dôsledky, e, keby sme tu mali ten systém spoločných tzv. triednych žalob, ako to je v USA a my si to ešte neviem predstaviť, ale s tým sa zaberala aj predchádzajúca komisia a boli všetky podrobnosti uvedené v tomto návrhu a oni ich všetky prebrali a nakoniec si uvedomili, že aké sú tu tie toxické prvky a preto sa zdráhame zaviesť takýto systém. A preto e, silne obhajujem, aby sme začali s e, systémom alternatívneho riešenia sporov, čo e, tiež znamená, že je veľmi silne odhodlaná podnikateľská obec takýto systém presadzovať a tým pádom sme zaviazaní ho tiež naplňať. Pán Almonia, nech sa páči, ďakujem pani predsednička. Uh, Začnem tým, že odpoviem na otázku, ktorá mi bola položená priamo. Položil mi ju pán Šváb. Aké sú špecifika zákonov o hospodárskej súťaži, respektíve ako vieme prepojiť aplikovanie výkonu práva pri hospodárskej súťaži a súkromné odškodnenia pri veľkých aktivitách, pri masových odškodneniach v mojom úvodnom prejave som sa dotkol tejto témy. Povedal som, že odškodnenie sa môže vymáhať, dokonca sa to už aj deje v niektorých európskych krajinách rozličnými spôsobmi, individuálnymi aktivitami, to znamená vymáhaním práva súkromnými subjektmi. Jednotlivé firmy sa môžu obrátiť na súd, keď chcú, aby im iná firma, ktorá je súčasťou kartelu a spôsobila im újmu, vyplatila odškodnenie a toto celé vyplýva z toho, že porušila pravidla hospodárskej súťaže. V niektorých prípadoch tieto jednotlivé aktivity, ktoré predbiehajú pred súdom, sú drahé pre žalobcu a ktoré je tento nástroj je prístupný len pre firmy, individuálny prístup, ale len pre firmy a ne, nedá sa uplatňovať jednotlivcami. Možno by taký prípad mohol nastať, ale v bežnej praxi len veľké firmy sa odvážia takéto niečo robia a oni to aj uplatňujú v praxi, toto svoje právo. Čo sa týka malých a stredných podnikov, ktoré boli obeťami kartelu, alebo dokonca aj jednotlivcov, čo sa týka aj osôb, ktoré boli obeťou praktík kartelov. 99,9 týchto obetí nemá prostriedky na to, aby sa individuálne obrátili na súd. Tu spočíva otázka, otázka spočíva v tom, či je možné pre takýchto ľudí zorganizovať kolektívne odškodnenia v oblasti hospodárskej súťaže. Pri verejnom vymáhaní výkonu práva, keď vieme, že ide o porušenie zákona, tu málo kedy býva cieľom odškodnenie obetí. Našim cieľom je odradiť, odstrašiť tých, ktorí porušili právo opakovať svoj čin prípadne odstrašiť aj tých, ktorí majú pokušenie do takéhoto niečoho sa pustiť. Hospodárska súťaž nie je v našich rukách. My len rozhodujeme o pokutách, o odstrašujúcich prostriedkoch, takže tu máme dve rôzne veci. Národné legislatívy, národné štáty v EÚ, členské štáty majú iné prostriedky v rukách. Pán profesor Hodges niektoré spomenul. Spomenul aj, že môžeme pozorovať vývoj smerujúci k systému, ktorý existuje na druhej strane Atlantiku, ale vieme, že na území Európy, v kontinentálnej Európe, americké prístupy sa nedajú dosť dobre aplikovať, pretože máme iné systémy, iné praktiky, procedurálne postupy. Preto na jednej strane potrebujeme nájsť isté zásady, na ktorých by stála kolektívna žaloba o odškodnenie v oblasti hospodárskej súťaže. A zároveň by sme sa mali pokúsiť vytvoriť v oblasti hospodárskej súťaže taký spoločný prí, prí, princíp na celoeurópskej úrovni. Napríklad jeden z nich by mal byť jasný záväzok vyhnúť sa škodlivým praktikám, ktoré existujú v americkom systéme. Ja som oveľa optimistickejší než pán De Book. De Book sa sústredil na návrhy z minulosti. Lenže my sa týmito návrhmi už nevenujeme. Pracujeme spolu s verejnosťou, verejné pripomienkovanie beží, stanovujeme základné zásady komunikácie. Moja kolegyňa Redingová má podobný postoj v komisii v lete povedala presne to isté, čo ja. Spolupracujeme s niekoľkými komisármi, s Vivian Redingová, John Dahl a ja a aplikujeme tieto zásady pri veľmi širokom verejnom pripomienkovom konaní. Aktéry, s ktorými sme konzultovali, s výnimkou podnikateľskej komunity, ktorú tu zastupuje Business Europe, väčšina našich aktérov sa zhodli že existuje potreba nájdenia týchto spoločných princípov. My sme sa ešte nerozhodli, aký má byť ďalší krok, ak chceme dosiahnuť kolektívne odškodnenie. V komisii príjmeme interné rozhodnutie o týchto zásadách, budeme publikovať toto rozhodnutie v našom oznámení a v priebehu tohto dialogu, ktorý v komisii ešte sa nezavršil, nedospel ku koncu. Budeme sa snažiť presadiť našu myšlienku. Bude však stačiť, keď budeme mať súbor zásad, podľa ktorých sa budú správať členské štáty a zároveň budú mať svoje vlastné legislatívy? Alebo, tak ako povedal jeden z vašich kolegov, pán Liene, vo svojej správe eh, pre výbor eh, ju, právny výbor, povedal, nie, potrebujeme právny nástroj. Ale my o právnych nástrojoch zatiaľ nehovoríme. Hovoríme len o tom, že potrebujeme spoločné nástroje. Druhá vec, ktorú chcem povedať. Špecifika hospodárskej súťaže. Veľmi často ide o veľké mm, sumy odškodnenia a preto nesmieme sa zamerať len na kolektívne prostriedky pri vymáhaní odškodnenia, ale reálna výzva, ktorá pred nami dnes stojí, je mať viacero individuálnych akcií namiesto jednej veľkej hromadnej akcie. Na to potrebujeme legislatívu. Toto sú špecifika. Nechcem, nerozmýšľame o tom, že by existovala legislatíva v oblasti hromadného odškodňovania. Ja skôr chcem odškodniť obete kolektívnymi alebo jednotlivými prostriedkami. To už, ktoré prvky budú naozaj nakoniec v realite v systéme, to uvidíme. Spomenul som vo svojej prezentácii niektoré spôsoby, ktoré máme k dispozícii. Máme informácie, ktoré pochádzajú z kartelových eh, vyšetrovaní. Sú tu, je tu program, ktorý sa nazýva Lenience a tento program je veľmi dobrý pri zisťovaní, či potenciálne máme dočinenia s kartelom alebo nie. Máme firmy, ktoré sa dôverne na niečom dohodnú a dokonca niektoré firmy nám prinesú takéto dôverné dokumenty a tvrdia, že ide o kartel. Ak my povieme, že v rámci tohto programu Leniency by sme mohli tieto dôverné dokumenty ukázať každému, kto príde a požiada o tieto dokumenty, pretože chce žalovať individuálne, ešte predtým, než my príjmeme rozhodnutie o karteli, tak takto by to nefungovalo. My musíme chrániť túto dôvernú informáciu, ktorá nám bola poskytnutá v rámci programu Liniens. Ale nedávny verdikt súdu v nemeckom prípade znel, že musí existovať legislatíva. Súd sa vyjadril. Vieme, že zásady na ochranu dôverných dokumentov komisie prostredníctvom programu Liniens existujú, ale zákon o tom nehovorí. Súd nám žiada, aby existoval na túto vec zákon. Mohol by som vám spomenúť aj ďalšie záležitosti, ktoré sa týkajú aj jednotlivých žalôb, žalôb jednotlivcov a kolektívnych žalôb ktorých cieľom dosiahnuť odškodnenie a týkajú sa hospodárskej súťaže alebo porušenia hospodárskej súťaže. O tejto legislatíve hovorím a skutočne musím čakať na dohodu, či pôjde o kolektívne vymáhanie odškodnenia alebo nejaký iný zmiešaný typ. Musíme počkať do konca roka. Zabudnite na minulé návrhy, návrhy z minulosti, ktoré komisia jednoducho neprijala. a diskutovalo sa o nich v roku 2009. Teraz o alternatívnom riešení sporov ADR. Je to dobrá technika, s tým súhlasím, ale podľa môjho skromného právnického odhadu, e, myslím, že niektoré ústavy poznám lepšie ako iné v Európe, nikto nemôže rozkázať občanovi ani firme, alebo zakázať občanovi alebo firme, že by nemohla sa táto firma alebo občan domáhať svojich práv pred súdom, aby sme sa vyhli dlhým lehotám alebo spletitým postupom, je možné sa dohodnúť mimo súdne, ale podľa mňa v mojej právnej kultúre nikto nemôže zastaviť niekoho, zakázať niekomu, dať bariéru, dať prekážku niekomu v tom, aby ak sa niekto rozhodne ísť na súd a súdne si vymáhať odškodnenie za porušenie hospodárskej súťaže. Potenciálna obeď sa takto rozhodnúť môže. V skutku pri alternatívnom riešení sporov sa dá dosiahnuť dobré veci. Nie je to však jediný možný spôsob. Sú asi aj rýchlejšie, efektívnejšie a lepšie prostriedky na riešenie týchto sporov je možné dosiahnuť dohodu a potenciálna obeď má, musí mať zachované právo obrátiť sa na súd. Toto je jednoducho právny princíp, ktorý je nespochybniteľný. Uh, uh, Bola tu jedna otázka, ktorá sa nie tak celkom týkala tejto veci. Ide tu o Maďarsko. Tam nejde o hospodárskú súťaž, ak som správne pochopil. Išlo o podmienky hypoték, o tom sa hovorilo predtým. Z, moje, z môjho hľadiska sú tu dôležité dva aspekty. Ochrana spotrebiteľov, musíme im pomôcť tým, ktorí si vzali na plecia v minulosti hypotéku za takýchto podmienok. A druhá vec, druhý aspekt, regulátory, tí, čo mali dohľad, tí, čo pracovali vo finančných systémoch, mali včas vystrihať pred obrovskými rizikami občanov v tejto konkrétnej krajine. Ak si berú hypotéky v jenoch alebo švajčiarských frankoch alebo v ďalšej zahraničnej mene, mali ich vystriehať pred rizikom fluktuácie kurzu a riziko konec koncov znášajú teraz tí, čo splácajú hypotéku, banka im máva pred očami kontraktom, tvrdí, vy ste ho podpísali. Takže na jednej strane tu máme ochranu spotrebiteľa, na druhej strane tu máme adekvátnu reguláciu a dohľad nad finančným sektorom. Takto chápem túto otázku. Podľa mňa sa táto otázka netýka hospodárskej súťaže. Euh, Ďakujem, vážený pán podpredseda komisie, za takúto kompletnú a jasnú odpoveď. Želám vám zo srdca, aby ste spolu s kolegyňou Redingovou našli inteligentné riešenie, aby sme sa vehli nejakým perverzným dopadom, ktoré sa vyskytli v USA a aby sme takisto zaručili patričnú ochranu spotrebiteľov. Môžem vás ubezpečiť, že to bude inteligentné riešenie. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. A teraz dáme slovo pánovi Ročovi, aby odpovedal na otázky, ktoré zazneli na jeho adresu. Ďakujem. Rád by som sa vyjadril k trom bodom. Najprv chcem odpovedať na otázku pána Švaba. Viaceré členské štáty zaviedli eh, kolektívne žaloby z dôvodov, ktoré som vyjadril, existujú technické kontroly a finančné stimuly vo finanč- národných e, právnych systémoch. V mnohých modeloch členských štátov, ktoré sú všetky iné, pre tie kolektívne žaloby, ktoré boli zavedené, majú rôzne technické kontroly a finančné stimuly sa líšia. Ale väčšina členských štátov je veľmi nervózna o, v tom, aby nepozbudili nadmerné žaloby a preto finančné stimuly jednoducho nie sú dosť vysoké. A ako som vysvetlil, ak by ste pozbudili finančné stimuly prostredníctvom rôznych nástrojov, tak dostanete nielen oveľa viac žalob, ale určite príliš veľa. A väčšina z týchto prípadov, ktoré sme zaznamenali, a ešte moc skoro, takže nemôžeme posudzovať e, históriu e, veľkých žalob v rôznych e, členských štátoch ako Švedsko, Spojené kráľovstvo a tak ďalej. No tie prvé prípady ukazujú, že tie procesy trvajú príliš dlho a preto sú aj príliš nákladné. To by nemalo byť prekvapivé. Väčšina súdnych systémov s výnimkou Nemecka, kde systém žalob je lacný a účinný, ale e, neznamená to, že e, umožňuje kolektívne žaloby v tom systéme. No v väčšine štátov súdne procesy sú príliš dlhé a nákladné pre e, individuálne žaloby a odškodnenia, takže môžeme hovoriť, že tieto oveľa zložitejšie kolektívne prípady nebudú drahšie, oni budú ešte dlhšie a drahšie a toto preto nevyrieši problémy s trhom a ochranou spotrebiteľa. Moja druhá pripomienka je, že čo je staromodné a čo nie je staromodné. Kolektív neočkodnenie nie je staromodné, je to podstatná a zásadná otázka, je, že ako ho naplniť. Ja som chcel povedať, že kolektívne žaloby e, sú staromodným nástrojom. My potrebujeme moderný integrovaný systém, ktorý integruje prvý pilier a to je regulačná kontrola a tretí pilier to sú súdy prostredníctvom kolektívnych žalob. No nechceme e, ich pozbudzovať, pretože sú dlhé nákladné a um, sú nákladné aj preto, že na no to treba právnikov. No s týmito dvoma piliermi môžeme potom stimulovať mimo e, súdne mm, riešenie sporov medzi tým a môžeme zakladať nové systémy mimosúdneho alternatívneho riešenia sporov a mnohé štáty to už robia. V mm, oblasti ochrany spotrebiteľov ešte nie, ale počul som, že v oblasti mm, zachovania hospodárskej súťaže áno. A tieto stimuly, ako povedala pani Gonc, e, hovoria v prospech toho, že prečo ľudia e, by mohli používať mimo súdne alternatívne vyriešenie sporov. Môžeme zavádzať systémy, ktoré ich budú k tomu pozbudzovať a môžeme mm, zaviesť veľmi účinné systémy alternatívneho riešenia sporov a tieto budú viesť tomu, čo pani Gons povedala, že ak budete používať e, regulátora v pilier 1 samotného, tak to bude veľmi nákladné. A to isté znamená, keď budete používať pilier 3, to znamená súdy a kolektívne mm, žaloby e, samotné sami o sebe, tak to bude tiež veľmi nákladné a bude to dlho trvať. Takže ide o to, aby sme navrhli systém so všetkými tromi piliermi a dáme regulátorom pravomoci, ktoré možno nebudú musieť používať, ale bude to viesť eh, k eh, tým diskusiám a riešeniam, tak ako to robil dánsky ombudsman a eh, jeden či dva ďalší regulátory. A keď dáme súdom právomoci, ktoré nebudú viesť tomu, že právnici najprv sa na ne budú obracať a potom dáme stimuly napríklad v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré budú kopírovať tie postupy, ktoré sa používajú v odškodnení spotrebiteľov. A teraz je to niekde medzi priestore. Robím rozsiahly výskum v e, systémoch alternatívneho riešenia sporov pre ochranu spotrebiteľa tento rok a vydáme to budúcu Veľkú noc a e, je tu veľa um, dobrých poučení a um, praxe, z ktorej môžeme čerpať a mnoho z toho sa teraz ešte nevyužíva. Tretia vec je, že keď by som mal, či mám problém e, k starejším postojom také Competition v tejto veci a to preto, že oni uh, oddelujú uh, systém hospodárskej súťaže, eh, ktorý vychádza z odstrašujúcich prostriedkov a pokut a z otázky, ktorá má ostať na spoločnom trhu, a to je otázka súkromného vymáhania a z toho vyplývajúcich odškodnení a reštitúcií. Ak vy chcete zaviesť systém vymáhania, tak musíte prehodnotiť e, celú tú politiku vymáhania práva a zahrnúť do toho aj verejné, aj súkromné vymáhanie práva. A pokiaľ to neurobíte, tak e, nie ste si istí, či spotrebitelia budú odškodení a osobitne, či trh e, bude vyvážený, pretože tu nie je záruka, keď najprv volíte pokutu a potom poviete, odškodnenie bude neskôr. Tam nie je záruka, že trh e, bude v rovnováhe a že e, tie kartely odozdajú všetok nezákonný zisk a že e, spotrebitelia budú odškodnení tak, ako si to zasluhujú je skoro zákonité, že potom ten trh nebude vyvážený. A ak mi odpustíte drobnú reklamu, ja som si prečítal o tom jeden článok tento mesiac v časopise World Competition, ktorý mal rôzne diagramy v tom a e, zdá sa mi, že z toho vyplýva, že musí to byť e, zásadné prehodnotenie tejto politiky vymáhania práva, ktorá nebude založená len na odstrašujúcich prostriedkoch, pretože e, v iných sektoroch to funguje účinnejšie a sú tam modernejšie nástroje. Len ako sú odstrašujúce prostriedky a e, nemali by sme používať len regulátorov aj a súdy, ale e, tiež využívať e, alternatívne riešenie sporov, ktoré nám prinesie kompletnejšie výsledky. Ďakujem vám pekne. Nech sa páči posledná rečnička. Iba všeobecnú poznámku. Niekoľkokrát som dnes ráno počula, že kolektívne odškodnenie by zvýšilo počet súdnych sporov. Myslím si, že to je nesprávny postoj. To znamená, že staviate na fakte, že jednotlivé e, obete sa nebudú obracať na súd. A takto ja nevidím spravodlivosť. Dobrý systém kolektívneho odškodňovania znižuje počet súdnych sporov, pretože niektoré prípady sa spoja do vedna a súd bude riešiť ten istý alebo podobné prípady, sériu podobných prípadov spolu namiesto stoviek expertov, ktoré by riešili individuálne veľmi podobné prípady. Vo Francúzsku teraz prebieha mediovaný súdny spor medzi 500 tisíc obeťami 5500 obeťami, prepačte, a podobne ako v Maďarsku, keď sú stovky tisíc rodín, ktoré trpia újmu a ak sa obratia jednotlivo na súd, to je nezmysel. Každý im hovorí, veď chodte na súd, ale ak je spravodlivý súdny systém, tak by sa mali kompenzovať všetky obete odškodným a hromadný systém je férovejší pre všetky obete. To je jedna vec. Druhá vec, Portugalsko. Keby niekto povedal pánovi Debukovi, bola by som rada, že systém Portugalska je z nášho hľadiska jednou z najlepších osvedčených praktík, ktorá sa aplikuje v Európe. Je to tvorivé, je to férové, dobre to funguje. Neviedol, neviedlo to zatiaľ k bankrotu žiadnej firmy. Existuje to už niekoľko desaťročí. Možno 22 prípadov prešlo týmto systémom, systémom a k všeobecnej spokojnosti. Súdy boli veľmi tvorivé. A to ma vedie k otázke pána Švába o tom, čo robiť s malými sumami alebo keď obete nemôžu presne dokázať, že tu ide o újmu. Mali sme prípad telekomunikačnej spoločnosti, ktorá za istý čas vám účtovala viac, než mala. To je veľmi ťažké pre spotrebiteľa dokázať, či v tej chvíli telefonoval alebo netelefonoval v tom danom období a súd povedal tej konkrétnej firme, že musí poskytnúť tomuto spotrebiteľovi e, hovorí zadarmo počas niekoľkých víkendov. Veď to bolo výborné. Riešenie nebolo treba riešiť a hľadať dôkazy a jednotlivci sa nemuseli obracať na súd. Bola to hromadné odškodnenie takýmto tvorivým štýlom. Keď sa pokúšame kvantifikovať jednotlivé odškodnenia, mala by existovať možnosť mať istú globálnu, masovú alebo hromadnú formu odškodnenia a nie, ako pán Šváb, povedal, že by sa to nejako prenieslo na štátny rozpočet a potom by sa pomáhalo bankám, ktoré sa dostanú do ťažkosti, tak to by to samozrejme nemalo fungovať. Malo, mali by byť peniaze byť vložené do istého fondu, fondu a z tohoto fondu by sa do budúcnosti vyplácali hromadné odškodnenia. Takýto systém je možný. Ešte k Maďarsku a ja si myslím, že to nie je prípad hospodárskej súťaže, ale je to prípad takého typu hromadného kolektívneho odškodnenia, ktorý sme identifikovali a ktorý trpí tým, že neexistuje v Maďarsku systém hromadného odškodnenia. Je to v súlade s našou požiadavkou. Malo by byť možné pre obete takéhoto typu újmy obrátiť sa kolektívne na súd. Ďakujeme vám. Ďakujeme, pán komisár. Chceli by ste ešte zareagovať na profesora a odborníkov a uzavrie túto diskusiu, pretože sa blížime ku koncu. Stručná odpoveď na stanovisko profesora Hodgesa, ktoré vyjadril pred chvíľou a týka sa postoja DG Competition. Je to Európska komisia, nie naše DG. A sú to európske zmluvy, podľa ktorých sa riadíme. Ja som vo svojej prezentácii povedal, že je veľmi dôležité mať adekvátne spojivko medzi pravidlami hospodárskej súťaže a vymáhaním výkonu práva a uplatňovaním výkonu práva súkromnými subjektmi. Ďalej treba rozlíšiť obracanie sa na súd individuálne a obracanie sa na súd kolektívne. Malo by tu byť isté prepojenie, o tom nepochybujme a takisto by malo, mal by byť možný istý príspevok do nejakého systému, kde by bol možný aj výkon práva súkromnými osobami, súkromnými subjektmi, aj verejnými inštitúciami. Vymáhanie práva? Moje stanovisko, stanovisko Európskej komisie, ktorú tu reprezentujem, je, uznajme, že máme pred sebou veľmi zásadnú výzvu. Odškodnenie za porušenie hospodárskej súťaže. Aby obete, ktoré trpia porušením hospodárskej súťaže, boli odškodnené. To sa nedá použiť na oslabenie vymáhania výkonu práva verejnými inštitúciami. Nesmieme oslabiť tých, ktorí bojujú proti kartelom vo verejnej sfére. Komisia musí mať možnosť dostávať informácie, ktoré potrebuje, aby sme mohli ďalej vyšetrovať porušenie hospodárskej súťaže a prijímať tie najrozumnejšie možné, možné rozhodnutia. Nejde tu len o to, aby sme potrestali tých, čo porušujú zákony, ale aj o to, aby sme odradili, odstrašili tých, ktorí majú pokušenie v budúcnosti porušiť zákon aby si to rozmysleli. To je veľmi dôležité. Keď šoferujeme na diálnici a rýchlostný limit je 120 km za hodinu, odstrašujúci e, prvok spočíva v tom, že existuje pokuta za prekročenie tohoto rýchlostného limitu dopravných nepravidla. Ďalšie odstrašujúce, e, odstrašujúca moc spočíva v strachu, že človek havaruje a že bude obeťou nehody, že spôsobí iným újmu. Takže toto odstrašujúci prvok je veľmi dôležitý vo verejnosti. Teraz niečo k eh, alternatívnemu riešeniu sporov. Som fanúšikom ADR. ADR však nie sú súdy. Ak budeme mať iba alternatívne riešenie sporov a nebude možno sa obratiť na súd, to nie je takisto fér. Musíme mať obe. Ďakujeme, pán komisár. Ďakujeme ostatným rečníkom za svetlo, ktoré vrhli na tieto zásadné témy. Som si istý, že pán Šváb sa tiež z toho veľa naučil a tom správnom čase, keď čas dozreje, parlament príjme príslušné rozhodnutia. A dúfame, že aj správne, náležité rozhodnutia, nepoužijem to slovo inteligentné rozhodnutia, smart rozhodnutia, ktoré použila pani Luling. Lehota 26. o 5. popoludní. Prvá rozprava. A vo, bude 11 októbra hlasovanie 17. vo výbore a na decembrovom plene v Štrasburgu budeme hlasovať o tejto správe. Ďakujem a teraz budeme pokračovať v našom programe. E, Andreas Schwab je skutočne hviezdou dnešného rána a teda on práve teda teraz musí, <laughs> bude, bude akumulovať všetky témy. Má tú dominantnú pozíciu jednoducho. Tu. Takže teraz tu máme výročnú správu o politike hospodárskej súťaže EÚ. Spravodajcom je pán Andreas Schwab. Nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za priateľské slova. No, um, pán Jean-Paul, už teraz môžem uh, Eh, vás uistiť o tom, eh, že eh, na odozva tejto výročnej správe k politike hospodárskej súťaži komisie k roku 2010 ne, bola prijatá s rovnakou dôležitosťou ako ostatné správy, napríklad o tom 6 a preto chcem povedať kolegom, že musíme byť skromnejší. Ďakujem za tú kyticu, ale rýchlo zvedla. Mm, je to, Ehm, správa, ktorú hovorím, e, preberáme o e, politike hospodárskej súťaže. Komisár Romuňa povedal, že medzi sklením tejto správy v parlamente, e, ktorá už aj tak nemá záväzné účinky a správ komisie ehm, často ubehnú dva roky a my sme sa s tieňovými spravodajcami rozhodli, že to musíme hneď zmeniť a skončiť s tým, aby komisia reagovala rýchlejšie. Sú tu tri oblasti v tejto výročnej správe, o ktorých sa hovorí a e, jedna vec je kontrola štátnej pomoci zo strany komisie, a po druhé e, kartelové právo a po tretie je to prirodzene dialog o hospodárskej súťaži s komisiou EÚ. V oblasti e, štátnej pomoci nemôžeme očakávať iné. Jedno z ťažisiek správy komisie je kontrola štátnej pomoci do bankového sektoru v minulom roku. A my sme vyslovne privítali, že komisia oznámila špeciálne pravidlá pre záchranu a reštrukturalizačné opatrenia a usmernenia ktoré e, treba vypracovať, aby občania, ako už bolo hovorené, e, sa mohli spolehnúť na to, e, že e, tieto e, e, peniaze budú investované do banky naozaj s týmto cieľom, aby e, nakoniec e, zabezpečili e, e, hlavne e, funkčnosť tých bank, ktoré poskytujú úvery. E, a e, nakoniec v súčasnosti s dočasným režimom, ktorý platí pre kontrolu štátnej pomoci, e, je tento e, extrémne dôležitý e, v čase krízy, ale pre nás e, sa nemôže nekontrolovanie a neobmedzenie predlžovať a e, musí e, byť jasné, že e, kedy tie štátne pomoci, ktoré sú tam k dispozícii e, členským štá, v členských štátoch bankám a priemyslu, kedy budú ukončené a kedy E, sa má e, ohodnotiť účinnosť týchto štátnych pomoci ďalej k kartelovému právu a v súvislosti s kolektívnymi žiadosťami a kolektívnym vymáhaním práv. Eh, už bolo dnes v predchádzajúcom bloku všetko zásadné povedané a nebudem už k tomu sa viac vyjadrovať, ale k tomu, čo profesor Hodges eh, povedal, chcem sa vrátiť k tomuto zhrnutiu. On povedal, eh, že v princípu sú tu tri prvky. Ako prvý je mm, verejné vymáhanie práv, ako prvý pilier a tretí pilier je mm, verejné vymáhanie odškodnenia, ktoré boli spoločné spôsobené kartelovým konaním, ale e, medzi tým, medzi priestore je teraz jeden e, prvok, e, ktorý spotrebitelia potrebujú a to je nebyrokratický a rýchly nástroj pre vymáhanie náhrady a medzi tým sme sa zoberali v oblasti práva hospodárskej súťaže aj tým, aby komisia medzi tým prijala odstrašujúce opatrenia um, proti kartelovému konaniu, aby tiež uh, umožnila obeťam um, kartelového konania, aby um, v, súkromný, v súkromnom konaní vymáhali odškodnenie. A ja si myslím, že uh, treba sa o to zasadiť, uh, pretože by to bol lacnejší a účinnejší spôsob, ako to, čo komisár Almunia povedal, nakoniec vedie k súdnym procesom a tieto sú nákladné na realizáciu. To je druhý bod. A po tretie, my navrhujeme v tejto správe e, nariadenie 1 aby bolo doplnené o um, presnejšiu formuláciu o tom, ako um, je e, výpočet a vymeranie pokut v tých nových princípov, ako sa má realizovať. A máme pár návrhov v zmene nariadenia 1 a osobitne otázky, že ako budeme reagovať na to, že v hospodárskej kríze stále e, viac podnikov pochybuje o tom, že e, ako e, majú zaplatiť pokutu alebo sankciu, ktorú predtým im uvolila Európska komisia. Preto stále častejšie používajú argument, že nie sú schopní platiť a preto mm, to e, vedie tiež kríze, e, ku kríze toho, že e, Európska komisia našla potrebný priestor na presadzovanie toho. A teraz otázka je, že či môžu oni uplatňovať tento princíp, že nie sú schopní platiť. A ďalej sú tu body, ktoré som chcel vysloviť v oblasti kartovej politiky, ale treba spomenúť, že medzinárodná spolupráca, o ktorú sa Európska komisia e, snaží, je veľmi dôležitá, pretože e, americké podniky sú u nás e, účastné v takýchto sporoch a tiež sa snažia o spoluprácu s ďalšími štátmi, napríklad s, Ký- s Čínou prebieha dialog a ja myslím, že aj so susedmi sa musíme snažiť a treba sa snažiť o to, aby Švajčiarsko bolo do tohto dialogu hospodárskej súťaže zahrnuté a e, európske e, protikartelové právo v Švajčiarsku sa len obmedzenie môže uplatňovať, e, pretože E, tieto podania sťažnosti e, tam v Švajčiarsku e, nemôžeme vymáhať rovnako rýchlo a flexibilne, tak ako to presadzuje v rámci EU Európska komisia. A sú tu aj isté nevýhody pre podniky, ktoré sú založené v Švajčiarsku ktoré majú sídlo vo Švajčiarsku a v, osobitne v energetickom sektore navrujeme Európskej komisie, aby sa bližšie pozerala na stratégiu EU 2020 v energetike a aj s tým súvisiace kartové právo. E, ďalej, čo týka hospodárskej súťaže, e, to už e, nie je ďalšia téma, ktorú by sme mohli niečo robiť. Dialóg o hospodárskej súťaži posledný mesiac viedol komisár Almunia a DG hospodárska súťaž veľmi účinne tento dialóg. A my sme viedli rozhovory s generálnym riaditeľom Italianom. Ja som bol ako predseda výboru a tiež sme to mali um, podpredsedu Almuniu minulý týždeň ako hostia a tiež v výbore uh, sme viedli dialog a um, táto výmena názorov s komisiou uh, vedie, uh, prebieha výborne a my chceme to robiť adresnejšie ku koncu roku, aby sme pri príležitosti tejto správy sa zamerali na podstatnejšie oblasti a zároveň tie mm, dôležité body s komisiou mohli silnejšie prepracovať pri výmene názorov. Mm, my v parlamente vieme, a tu sa pozriem na kolegyňu Sofi, ktorá pravidelne otvára túto otázku. Všetci berieme na vedomie a vieme, že tu nie sme spolu zákonodárca v oblasti hospodárskej súťaže. No, dúfam, že v zásade e, som to povedal všetko dôležité o čo išlo v tejto správe a s napätím si e, počkam na to, čo povedia kolegovia a chcem sa poďakovať za spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Ďakujem, vážený pán spravodajca. Vidím, že je to minimálne jeden tieňový spravodajca, Sofia. Nech sa páči, dám ti slovo. Ty budeš prvá obeď, ktorá si želá vystúpiť k tejto téme. Potom pani Šumbern, ďakujem. Um, uh, Môžem hovoriť stručne, v neposlednom rade preto, že žiaľ. Som prišla neskoro a je mi ľúto, že som prišla o dopoludnejší seminár, pretože v Bruseli 3 hodiny som bola v zápche, pretože sa, ako som bola informovaná, koná stávka smetierov. Nie ste sama, Sofia, v tejto situácii. Dnes je všeobecne veľa dopravných záp. Um, Takže nepoviem veľa k tejto veci, ale v podstate môžeme oceniť vynikajúcu správu pána Švába, ktorú podporujeme z veľkej väčšiny. Trošku sme zmenili veci za posledné roky, najmä si však vážime, že celé roky spravodajcovia pracovali tí istí na tejto veci, už sa teda vedia zhodnúť, aj tieňový spravodajca aj hlavný na mnohých veciach. Ak budú nejaké pozmeňujúce návrhy, budú to drobnosti, žiadne zásadné zmeny. Iba jedna poznámka k poslednej veci, ktorú ste spomenuli o úlohe Európskeho parlamentu. Áno, sme si vedomi toho, že nie sme spolu zákonodarcami ale ako Európska únia dozrieva, povedzme, že istý stupeň politickej zodpovednosti Európskej komisie v tejto veci, napríklad vo forme dobrej spolupráce, by asi bol na úžitok každému. Nemusí to byť nič revolučné a nové. Stačí, aby sa sformalizovali vzájomné informačné výmeny, ktoré tak či tak bežia s komisárom Almuniom. Potrebujeme totiž k tejto ročnej správe ešte aj ďalšie reakcie, dodatočné akcie, aby išlo o skutočnú výmenu a skutočné odpovede zo strany Európskej komisie parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pani Schwimbern. On Pán eh, Gozes, ešte čakáme na kolegu. Mohli by sme počkať, keby prišiel, to by bolo lepšie. Takže dáme mu niekoľko minút. Eliza. Merci, monsieur. Ďakujem, vážený pán Gozes. Ja chcem vystúpiť v mene tieňového správodajcu a takisto ako poslankyňa chcem ešte niečo doložiť. Ospravedlňuje sa tieňový spravodajca, že nemohol prísť, ale minulý týždeň naznačil, že víta prácu pána Švába, dobre odvedenú prácu. Teší sa na spoluprácu s vami a rád by podčiarkol dve veci, ktoré treba preskúmať bližšie. O jednej z nich sme už hovorili. Ide tu o želanie pokračovať v kontrole bankového sektora, v dohľade nad bankovým sektorom. Potrebujeme nové pravidlá, nový finančný, eh, finančnú regulačnú atmosféru. A komisia sa venuje týmto témam prostredníctvom nových reforiem v case law. Druhá vec, ktorú zdôraznil Peter, súvisí s uplatňovaním výkonu práva v oblasti hospodárskej súťaže. Program Lininsi má na to dva nástroje. Peter vidí tieto nástroje ako dobre, ale treba ich ešte hĺbšie rozvinúť. Malo by sa na to pozrieť DG Competition. A Ide tu spôsob, akým sa postaviť k firmám v antitrustových prípadoch, čo by malo viesť k odradeniu od istého správania, k odstrašeniu. Liniens pozbudzuje tých, ktorí by chceli informovať o nekalých praktikách, aby tak urobili. Peter hovoril, že tieto dva piliere budú posilnené a inkorporované do eh, noriem, do, do právnych noriem. Opäť by rád zdôraznil, ako si želá úzko spolupracovať s vami. Teraz budem hovoriť sama za seba ako členka tohto výboru. Ja by som chcela rozšíriť túto tému o bankový sektor. Myslím si, že by bolo veľmi ťažké, keby sme mali túto harmonizovanú kontrolu alebo dohľad, respektíve in bankového sektoru, a zároveň by sme nemohli posilniť legislatívu, ktorá by mala zabrániť cezhraničným pádom bank. Potrebujeme na to legislatívny text, ktorý podporí politickú vôľu, aby sme mali spoločný spôsob, ako sa postaviť k bankrotujúcim bankám na celoeurópskej úrovni pretože máme byť ďalším prvkom v hre medzi vládami a bankami. Žiadam preto komisiu, aby predložila celoeurópsku legislatívu k tejto veci. Moja druhá poznámka sa týka agentúr, ktoré hodnotia úverové riziko, čo sa týka hospodárskej súťaže. Tieto ratingové agentúry nemajú žiadnu, neexistuje tu hospodárska súťaž, je ich tu len niekoľko a myslím si, že by sme mali mať európske ratingové agentúry. Neviem, či zrkadlím aj náladu kolegov v tom, že by som požiadala komisiu, aby iniciovala výskum alebo nejakú štúdiu pretože táto oblasť sa stáva čoraz zásadnejšou. Tri firmy, tri ratingové agentúry kontrolujú celý trh a udelujú rating. To je otázka, ktorú vám kladiem, či to takto má byť. Nemôžem ignorovať túto záležitosť, keď práve hovoríme o hospodárskej súťaži a správe o hospodárskej súťaži. Ďakujem. Ďakujem. Pán Lambert prišiel, nech sa páči, on je tieňový spravodajca, dávam mu slova. Nie som si istý, že či si to želám, pretože si myslím, že tu ide o to, že už vlastne opäť zopakujeme to, čo tu stále opakujeme. Za dva roky, čo som v tomto výbore, úprimne povedané, som z toho trochu unavený. Ale s vekom to je čoraz horšie, môžem vás ubezpečiť, hovorí pán predsedajúci. Takže ja e, som sa čudoval, že o čo ide v e, tejto práci, takže zopakujem pár vecí a e, potom k tomu, čo povedal Eliza. Samozrejme, máme pred sebou e, finančný a hlavne bankový sektor, ktorý je teraz e, stále slavý a potrebuje e, výslovnú záruku od štátu a k tomu chcem povedať dve veci. Na, poprvé, najprv. E, špeciálny program pre štátnu podporu pre banky bude predlžený, rozšírený a budeme používať túto správu, aby sme pozbudili komisiu, aby bola prísnejšia pri eh, určovaní podmienok takéto štátnej pomoci a aby využila e, to slabé postavenie e, bank, e, aby ich nutila k tomu, aby sa vrátili k ich podnajmu predmetu podnikania, teda poskytovanie úverov a výber vkladov. A myslíme si, že stále je tu priestor na zlepšenie na strane DG hospodárska súťaž, aby vynutila túto transformáciu. To je poprvé. Po druhé, napriek e, tomu, čo sme povedali, e, dosť často tie dočasné pomoci, ktoré poskytuje ECB banka e, ako likviditu do bankovníctva, tam nespochybneme ich potrebu, pretože teraz je ECB jediný orgán, ktorý je schopný poskytnúť a zabezpečiť istú stabilitu finančnému sektoru Vieme však tiež, že toto môže mať e, účinok, ktorý bude deformovať alebo skresľovať trh. A keď e, neskočíme skočíme k záveru, že e, máme zrušiť tieto krátkodobé kroky ECB, myslím, že by sme sa mali bližšie pozrieť do hĺbky, či s tým svojím konaním ECB v skutočnosti e, nedeformuje trh tým, že e, omilostuje tie zle e, riadené finančné inštitúcie na úkor tých dobre riadených finančných inštitúcií, ktoré nepotrebujú sa uchyľovať k týmto nástrojom ECB. A myslím si, že každý z nás vie a pozná banky, ktoré fungujú. A pozerám sa na Marian, pretože väčšina bank, ktoré poznám, ktoré sú dobre riadené, sú vlastne malé flámske banky, ktoré fungujú ako rodinný podnik a vlastne nikdy nemuseli sa obratiť na ECB pre poskytnutie podpory na likviditu a podobné nástroje, pretože ich dobre riadia. A keď vedia, že ich veľkí konkurenti majú príležitosť sa na nich obratiť a dostať neobmedzenú likviditu v zásade zadarmo, tak to im dáva konkurenčnú výhodu voči tým malým a to sa nám nepáči, takže pri najmenšom môžeme žiadať od e, DG hospodárska súťaž, aby to preskúmali a zistili fakty a analyzovali, čo sa deje a aké sú trhové dopady. Mm, teda nie zabraniť, aby to ECB robila, teda im to zakázať, ale aby aspoň zistili, ako to vplýva na mm, veľké bankové ustanovizne. Tretiu vec, čo chcem povedať, je, že aby prípadne e, sme požiadali e, DG hospodárska súťaž, aby preskúmali potenciálne e, manipulácie so sadzbami na medzibankových trhoch. Vieme, že to, čo sa deje teraz, nie je spôsobené nejakou manipuláciou od veľkých hráčov, ktoré len vďaka svojej veľkosti majú možnosť ovplyvňovať cenotvorbu na trhu. A tu žiadame, aby komisia to preskúmala. A nakoniec e, to e, opakujem e, ako príjem z našich pozmeňujúcich návrhov z minulých rokov vo viacerých oblastiach. Domňame sa, že treba urobiť viac. Samozrejme, energetika je jedna z oblastí, kde mne e, jasné, že e, pracujeme v situácii oligopolis. Nemecko je e, dobrý príklad. V Belgicku máme horšiu situáciu. Jeden hráč má len 85%, teda až 85% na trhu. My sme sa e, rozhodli e, s privatizáciou energetiky, že vlastne e, získame len súkromný monopol, ale to nechceme. Chceme mať viac konkurencie na trhu a v tejto oblasti treba robiť viac a otázka IT trhov a otvorených štandardov pre podporu konkurencie potraviny a maloobchod e, e, ostáva e, stále v stredobnom pozornosti. Vidíme veľkých hráčov aj na strane dodavateľov, aj maloobchody a táto situácia nevedie k zdravému trhu. Vidíme, že malí dodavatelia sú tlačení zo strany veľkododavateľov a predajcov, veľkopredajcov spotrebného tovaru a nakoniec aj to vedie k tomu, že e, mali e, obchodníci e, eh, sú istém tlaku zo strany e, veľkých e, obchodov a hm, pre podporu malých a stredných podnikov treba robiť viac a my žiadame o preskúmanie a komisia vždy hovorila, že ak e, budeme robiť takéto preskúmanie, tak ho nebudeme ohlasovať opred. E, to sa mi páči, ale už to trvá dva roky. A, e, treba urobiť takéto šetrenie mm, ako námatkové a prekvapivé a neohlásené, ale už je na čase, aby vôbec sa také urobilo. Aby sme videli jeho výsledky a ja si myslím si, že kolegovia, takéto konanie e, je, nie je účelné. Filip. Ďakujem. Pán Hipping, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Blahoželám pánu Švábovi za odvedenú prácu. Väčšina záležitosti v jeho návrhu správy je v poriadku. Ja to len trošku vylepším svojimi pozmenujúcimi návrhmi. Dnes sa obmedzím na dve poznámky na výročie, ktoré sa týka komisie a na dočasný režim štátnej pomoci. Táto správa komisie o hospodárskej súťaži by mala eliminovať prekážky v kolobehu alebo obehu voľného pohybu osôb, služieb v Európskej únie. To vždy bolo cieľom EÚ. Tým by sa podporovala hospodárska súťaž v EÚ. Som veľmi rád, že kým sa snažíme tvarovať politiku hospodárskej súťaže, Európska únia analýzuje hospodárstvo a dúfame, že takýto kurz zostane nastavený aj do budúcnosti. Nedávno Medzinárodný menový fond e, vydal výstrahu, novovymenovaná prezidentka a európsky úradníci boli veľmi rýchli a začali nás ubezpečovať, že je všetko v poriadku. Európske banky podľa európskych úradníkov boli lepšie kapitalizované ako pred rokom. A dnes pán komisár Almundia hm, Červenajúc sa pripustil, že by mohli byť tie banky aj lepšie kapitalizované, pretože zaťažové testy v júli nedopadli až tak, ako sa očakávalo. Čo sa týka krízy, štátna pomoc, ktorá sa v rokoch 2008 a 2009 vynaložila, aby vlády prejavili istú verejnú podporu bankám, myslím, že v správe z roku 2009 Európsky parlament vyjadril svoje znepokojenie, že opatrenia, ktoré sú svojou povahou dočasné, by mali byť, mohlo by sa stať, že nebudú dočasné a že treba naozaj zastaviť tieto dočasné opatrenia čo najskôr. Dnes si sme si všimli ďalšie predlženie režimu štátnej pomoci, ktorý, ktorý mal byť len dočasný. To slovo dočasný je slovo, ktoré má svoj význam aj v politike, pán predsedajúci. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Sú niektoré skutočne dočasné opatrenia, ktoré pretrvávajú. Pán Šváb, ďakujem tento raz. E, si myslím, že keďže sme v takom rodinnom rámci, ja nesúhlasím s vašim názorom, že to je nudné, ale nudné je to, že každý rok eh, všetci kolegovia eh, prinašajú do tejto správy oblasti, kde hovoria, že treba robiť viac a viac a sú to nové témy. A to je výzva eh, pre komisiu, aby to rovno hodili do koša, pretože keď sa hovorí, že treba robiť viac, tak to je všeobecné v politike a súhlasím s vami, že dopad tejto správy nie je taký dôležitý, ale to je naša chyba. Mohli by sme byť úspešnejší, keby sme chceli a ja si to osobne myslím a musím povedať, že že som prekvapený, že e, všetky tie veci, kde komisár Ramunia e, vidí veľký problém v súvislosti s kritikou a návrhmi profesora Hodžesa, e, nikto túto tému neotvoril. Čo Hodges navrhol a čo sa objavuje v správe je, že komisia by mala aby uľahčila e, mm, spotrebiteľom e, získať odškodnenie, mm, presadzovať e, mm, najprv mechanizmus alternatívneho riešenia sporov pred um, uvolením sankcií a pokuty. Komisár Romania to spomenul a nikto to neuviedol to nám. To je jedna z oblastí, s ktorou sa zaoberá správa a v oblasti alternatívneho riešenia sporov Mám o to záujem, lebo je to problematická oblasť, nebojte sa, nebudem to podceňovať, ale mm, nemôžeme to len vyriešiť tak, že spomenieme, treba urobiť viac a viac v tej, v tej oblasti. Ak tam spomnieme ECB a deformáciu trhu, ktorú ECB e, spôsobuje tým, že dáva pomoc veľkým bankám, tak s tým súhlasím a potom e, by sme s koordinátormi sa mali rozhodnúť e, pre správu vlastnej iniciatívy, aby sme rozhodli túto tému, ktorá je príliš dôležitá, takže ak to tam len spomenieme, že treba robiť niečo viac, to nie užitočné a keď tam spomnieme aj otázku úrokových sadzieb, tak to nepomôže keď to len uvedieme ako jednu z tejto správe. A myslím si, že s pomocou rôznych príspevkov e, môžeme robiť veľa, ale myslím si, že aj tá kartelová správa je e, dôležitá užitočná oblasť a mali by sme mať výmenu pred dokončením tohto dokumentu. E, ak neuzávame vec kolektívnych odškodnení a jeho použitia ako nástroja, ako komisia môže zabezpečiť to, že um, tí, ktorí uh, porušili kartelové právo, zaplatia uh, tým, ktorí boli obeťami tohoto. Otázka je, uh, komisia ako to vníma, aké sú postupy, aké sú oni pružní. A môžeme tu politicky povedať, že môžeme to použiť ako politický argument a ako dôležitý prvok. Ja som tiež otvorený a um, vďačný vám za pripomienky a žiadam o väčšiu spoluprácu s komisiou, intenzívnejšiu spoluprácu. Možno medziinstitucionálna dohoda by bola vhodná. Podľa mňa sme od toho ešte dosť ďaleko. A to nie je len problém parlamentu, ale si myslím napriek všetkému, že by sme potrebovali konkrétnejšie navrhy, čo by sme mohli urobiť a čo by sme mohli očakávať, pretože zvyčajne dostávame od komisie všetky informácie, ale veľmi často sa to všetko rozpustí v taviacom kotlíku ostatných dôležitých dokumentov a zabudneme na to všetko. Možno nájdeme dobré príklady, na ktorých by sa dalo budovať. Napriek tomu už si myslím, že to bola dobrá diskusia. Myslím si, že ak zmeníme trošku štruktúru, tak všetko sa pohne k lepšiemu a pozbudzujem vám, aby ste mi v tomto zlepšovaní pomohli. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem, pán spravodajca. Ešte si niekto želá reagovať? nevýborne, Takže máme teraz trošku časový predstih, pretože nasledujúcu správu sme chceli začať o 11.30 a hlasovanie prebehne o 11.45. Takže do 11.30 teraz preruším našu schôdzu. Ďakujem. Ah, a ešte pardon, ospravedlňuje sa pán predseda. Dátum na predkladanie pozmenujúcich návrhov 39.17.00, 17 bude, budú na, prerokované na schôdzi a na pléne budeme hlasovať v decembri na druhej plenárke. No a teraz už prerušujem do 11.30 schôdzu. to, to, to, to, to, to, to,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

Drahí kolegovia, vrátime sa k našej schôdzi. E, vyzeralo tak, že tu nebude žiadny iný predsedajúci, Astrid tu mala byť, ale dobre, urobíme to. Skôr ako začneme hlasovať o 11.45, máme takú malú rozpravu o správe o e, športovej dimenzii Európy. E, náš kolega odišiel s delegáciou e, do Washingtonu a on je práve najväčším odborníkom v tejto téme. No a takže nech sa páči, dávam slovo náhradníkovi. Ďakujem. Ja sa... Pán predseda, pán Balsa e, vám ďakuje za spoluprácu a všetkým tieňovým spravodajcom a všetkým tým, ktorí predložili pozmenujúce návrhy. E, všetky boli zapracované do stanoviska. Všetky boli zapracované do stanoviska. Sú tu niektoré ústne pozmenujúce návrhy na hlasovacom zozname. Konkrétne ide o 4 a potom tu máme 8 a 20 pozmenujúcich návrhov. Teda E, myslím si, že tento text bol trošku vylepšený, ale to posolstvo je rovnaké. Myslím si, že tieto pozmenujúce návrhy budú prija- mohli by byť prijaté. A pokiaľ ide o 9 a 17, tak tam sa uznáva, že v niektorých členských štátoch existuje monopol na stávky v oblasti športu. bo napríklad pozmenujúci návrh číslo 9 hovorí, že my jednoducho negujeme právo na to, aby organizátori športových podujatí dostávali e, kompenzáciu od organizátorov stávok, ale na štátnej úrovni sa to organizuje trochu inak. Ale tá téma je stále nezmenená, akurát tam treba trošku zmeniť to znenie. Ďakujem za tento komentár. Ešte počkáme do 11.45 alebo začneme hlasovať o správe o športe. Chcem sa spíť, chcem požiadať o zhovievavosť e, právnikov, lebo je to poprvýkrát, čo takéto niečo budem robiť, ale budem sa to snažiť urobiť dobre. Takže pokiaľ ide o správu pána Balca, Pozmenujúci návrh číslo 1 za. Schválený. Pozmenujúci návrh 2 je kompatibilný s jednotkou za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Štvorka za, proti, zdržali sa, prijatý. 5 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmenujúci pôvodný text odsek 1 za, pro, schválený. Odsek e, pozmenujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmenujúci návrh 7 za, proti, schválený Ústny pozmenujúci návrh 8 predložil ho správodajca za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 9 ústny za, proti, zdržali sa, schválený. 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. 19 za A, pardon, ospravedlenie sa pán predseda, preskočil jednu stranu. Sú tu dve zlepené strany. Trošku sa vrátime späť. Odsek 3, druhá strana nám tu e, vyskočila za, proti, zdržali sa schválení. Pozmenujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa schválený, ocek 4 za, proti, zdržali sa schválený, pozmeňujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa schválený, pozmeňujúci návrh 12 za, proti, zdržali sa schválený, 13 za, proti, zdržali sa schválený, 14 za, proti, zdržali sa schválený, 15 za, je kompatibilný za, proti, zdržali sa schválený. 16 kompatibilný za, proti, zdržali sa schválený. A teraz eh, želáte si pre zbytok blok? Áno? Súhlasíte, aby sme urobili hlasovanie en blok od sedmičky až po pozmenujúci návrh 25 za, proti, zdržali sa schválený olympijskú medailu si zaslúžime schválené. A teraz hlasujeme o takto pozmenenom texte za, proti, zdržali sa. Takže text je jednomyselne schválený. Gratulujem e, pánovi Bukhardovi Balcovi. Teraz prejdeme k hlasovaniu o správe pána Kazu. Je to budúcnosť dane z pridanej hodnoty. Pokúsim sa rozlepiť strany. Máme tu pododstavec 1 za, kto je proti, zdržali sa schválený. Pozmenujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa schválený. Ostatné odpadajú. Pozmenujúci návrh 12 za. Je tu ešte e, ústny pozmenujúci návrh správodajcu za. Proti zdržali sa. Je naozaj pravdou, že nemôžem pozerať na áno EPP. Potom 13 je kompatibilná s 12 za. Proti zdržali sa 14 za, proti, zamietnutý. Odsek 2 za, proti, zdržali sa schválení. 3 za, zdržali sa schválení. E, Pozmenujúci návrh 15 za. Contre, abstention adopté, Schválený. Pozmenujúci návrh 16 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis C za, proti, zdržali sa schválení, 17 za, proti, proti, z, proti, e, prijatý. Kompromis D za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmenujúci návrh číslo 4, to je názor e, výboru pre dopravu za proti, zdržali sa schválený. Kompakt 16 a stanovisko IMKA za proti, zdržali sa schválené. 10, e, výbor pre dopravu za, proti, schválené. Pardon, zamieta sa Zamieta sa. 27 za, proti. 24, ospravedlnie sa pán predsedajúci. 24 za, proti. Schválený, zdá sa mi. Takže overíme si hlasovanie. Pripravte si karty. Otváram hlasovanie o 24. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 18 za 13 proti prijatý pozmenujúci návrh. 25 je kompatibilný s 24. Zdá sa mi, že o štvorke doprava tam bola väčšina proti a mm, ty si povedal, že je to zamietnuté. Takže ja som za otvorenú demokraciu, takže si elektronicky overíme hlasovanie o štvorke. Hlasujeme o štvorke. To je stanovisko e, výboru pre dopravu. Prosím vás, hlasujte a reagujte rýchlejšie, ak váš dočasný predseda sa pomýli. Uzatváram hlasovanie. 19 za, 17 proti. Takže vidíte, je to tesné, ale pomýlili ste sa ale viete, on je ekonóm a pre ekonómov sú počty veľmi e, dôležité a nemôžeme si dovoliť teraz dôverovať ekonómom. 25. E, ľavica sa ma snaží zastrašiť, ale ja si z toho nič nerobím. 25 za, proti. <laughs> Zdržali sa zamietnutí 26 za, proti. Schválený. 27 za, proti, zamietnutý. 28 za, proti, zamietnutý. 29 je tu ústny pozmenujúci návrh spravodajcu za. Chcete, aby sme hlasovali o ústnom, tak hlasujeme o ústnom pozmenujúcom návrhu za, proti, proti. Áno. Vy ste proti alebo za? Treba to robí tak ako vo Francúzsku. Kto je za ústny pozmeňujúci návrh? A my sme proti, my, my sme proti. Vy ste ma požiadali, aby sme hlatovali o ústnom pozmeňujúcom návrhu. A ja sa teraz pýtam, kto je za ústny. A vy ste proti tomu, aby sme hlasovali o ústnom pozmeňujúcom návrhu my sme proti ústnemu e, pozmenujúcemu návrhu a nemôžete ho jednoducho dať o ňom hlasovať. Čiže vy namietate e, ústny pozmenujúci návrh, ale to nie je to isté, ako hlasovať proti. Takže vy namietate, čiže e, hlasujeme o texte bez ústneho pozmenujúceho návrhu za. Schválené. Ďalej, 20 odpadá, kompromis E za proti, zdržali sa. Odsek 7 pôvodného textu za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis F za, schválený. Kompromis G za, proti, zdržali sa, schválený. 39 za, proti, schválená. 40 je kompatibilná za, proti, zdržali sa schválená. Po, pozmenici návrh 41 kompatibilný za, proti, zdržali sa zamietnutý. 42 za, proti, zdržali sa schválený. 43 za, proti, zdržali sa schválený. 44 za, proti, schválený. Pôvodný text po odoceku 3 za, proti schválený. Kompromis H za, proti schválený. 13 teraz. Stanovisko IMKO za, proti. Overíme si elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 17 za, 15 proti. Prijatý pozmenujúci návrh. 15 kompatibilná s háčkom, za, proti, e, schválený, kompromis I za, proti, stržali sa schválený, Pozmenujúci návrh 53 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis J za, proti, schválený, 55 za, proti, schválený, 56 kompatibilný za, proti, schválený, pôvodný text pod odseku 4 za, proti, schválený, kompromis K za, proti schválený. E, teraz výbor pre rozpočtovú kontrolu, pozmenujúci návrh 2. Môžeme hlasovať unblock až po deviatku, až po sedmičku. Unblock budeme hlasovať. Prepačte, ale ja som si nepripravil domácu úlohu Takže môžeme blok za, proti, zdržali sa schválený blok, sedmička za, proti, zamieta sa, 8 a 9 blok za, proti, schválené, 10, 11, 12 unblock, za, proti, zamietajú sa, Kompromisný návrh L za, proti, zdržali sa schválený, 61 za, proti, zdržali sa schválený, 62 kompatibilný za, proti, schválený, 15 pôvodný text za, proti, zdržali sa schválený, podostavec 5 pôvodný text za, proti, zdržali sa schválený, Kompromis M za, proti zdržali sa schválený. Pozmenujúci návrh 66 za, proti zdržali sa zamietnutý, pôvodný text za, proti zdržali sa prijatý, stanovisko odpadá, kompromis N za, proti zdržali sa schválený, 68 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Áno, nie? Overíme si elektronicky, o 68 hlasujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 31 proti, 18 za, prijatý. Ďakujem, pán Karas. Kompromis A za, proti zdržali sa schválený. Úvodné ustanovenie B pôvodného textu za, proti zdržali sa schválené. Šestka za, proti zdržali sa schválený. Sedem za, proti zdržali sa schválený. 8 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis B za, proti, zdržali sa schválený. pozmeňujúci návrh 10 k úvodnému ustanoveniu C, nové za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz tu máme Pôvodný text za, proti, zdržali sa schválený. Pozmenujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatý. A myslím, dve pro, za, proti, zdržali sa schválený. Pôvodný text 3 e, 9 za, proti, zdržali sa schválený. pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa schválený. Stanovisko výboru pre rozpočtovú kontrolu za, proti, zdržali sa schválení. A teraz sme sa dostali k záverečnému hlasovaniu. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Text je prijatý. 30 hlasmi proti jednému, blahoželám pánovi Kázovi, takže to je opäť pridaná hodnota. A teraz tu máme správu pána Gigolda, hlasujeme. Odsek 1, pozmenujúci návrh spravodajcu o legislatívnom uznesení za proti, zdržali sa prijatí. Pozmeniec návrh 2 spravodajcu za proti, zdržali sa schválený. Štvorka za po, štvorka za proti zamieta sa peťka takže overíme si hlasovanie Mm, nemyslím si, že by som sa zmeň, zmýril, ale môžeme to overiť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Za 14, proti 17. Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 5. Pána Liem Hoang Ngoka. Za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 6 toho istého predkladateľa za proti, zdržali sa. Zamieta sa sedmička, tá istá osoba za proti, zdržali sa. Zamieta sa Pozmeňujúci návrh 9 s ostatnými teda 9 a 11 za proti, zdržali sa, zamieta sa. 8, 8 a 10 hlasujeme 8 a 10 za, proti, zdržali sa, zamietajú sa. Overíme si elektronicky hlasovanie. 8, 10 hlasujeme. Hm, to je oveľa komplikovanejšie dávať hlasovať. Je to smiešne, ale hej. E, uzatváram hlasovanie. Prijaté 28 za, 1 proti. E, ja viem, že e, v tomto hlasovaní sa zvyčajne vôbec neprihľada na toho, kto pred, predseda, no a ja som veľmi spokojný s týmto hlasovaním. Teraz tu máme ustanovenia e, pozmeniť návrh, ktorý za proti zdržali sa schválený. Hlasujeme o takto pozmenenom návrhu elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 30 za, 1 proti, 0 zdržaní. A teraz hlasujeme o legislatívnom uznesení. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ešte ste všetci neodhlasovali? Áno? Tak rýchlo uzatváram hlasovanie. 27 za, Mm, strácame hlasujúcich. Gratulujeme pánovi Gigoldovi k vynikajúcej správe. A vidíte, tým pádom sme skončili hlasovanie. Ďakujem vám za prítomnosť. A teraz prejdeme k správe eh, pána Hansa Petra Martina o vydávaní eurominci. Pán Martin, ste tu? Áno, tam je skrytý za Valériou. Nepočujeme rečník. Pán spravodajca, vy ste spravodajcom k bodom 7 a 8 nášho programu. To sú dve navzájom prepojené nariadenia. Prosím vás, e, pán kolega, ne, nenaháňajte strach pánovi Martinovi a mne. Ehm, ty už si bol dnes, pán kolega Šváb, dostatočnou hviezdou ráno. A teraz požiadam spravodajcu, aby predstavil obidve správy, lebo sú navzájom prepojené, ak nebudete mať k tomu námietky. Takže dávam slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vidíme, že keď ide o peniaze, tak to možno nie je až také dôležité, ako sa zdá, ale môžem to skrátiť, pretože naozaj e, skôr tu ide o administratívne veci, ktoré e, však e, napriek tomu e, v očiach občanov majú väčší vplyv na tieto veci, ako e, my tu hovoríme, ide o e, dve naredenia, jedno legislatívne, druhé nelegislatívne Európskeho parlamentu a na jednej strane rady o vydávaní eurominci. Kľúčové body sú, že v súčasnosti aktuálne by bolo zmysluplné na základe existujúcich princípov jasne um, potvrdiť, že chceme mať nezávislú a neutrálnu centrálnu banku a že uh, teraz v ťažkých časoch ECB na, ďalej zodpovedná za uh, kontrolu obeživa a že uh, treba podnikať aj kroky protiinflačné. No konkrétne treba hovoriť o tom, že aký objem troch oblastiach e, e, musím rozlišovať tie zberateľské mince a pamätné mince a normálne mince ako obečivo, že aký objem majú tieto jednotlivé mať e, a stanovené limity objemu, aký podiel majú mať a má zmysel, aby sme teraz trvali na tom, e, že aj Európsky parlament bude mať právo sa k tomu vyjadrovať. A to nielen, e, neustane to len v oblasti e, kontrolnej pôsobnosti komisie a viem, že tie, to úvahy e, sú predmetom diskusí vo viacerých e, štátov. A mm, to e, je otázka bankoviek. Jedno a dvoj eurovej bankovky musíme uvažovať aj o nákladoch na materiál, na minci. Náklady na tento materiál narastli a takisto aj USA sa zoberajú touto témou a ďakujem za to, že ste mi dali e, možnosť sa k tomu e, vyjadriť aj e, za prítomnosť kolegov z ECB, ktorí sú pripravení precizovať technické podrobnosti a mm, tiež aby sa vyjadrili k tomu, čo hovoríme, čo nazývame občianské motívy. Ja si viem eh, predstaviť eh, teraz eh, španielskú mincu s demokraciou, alebo že rakúska minca, ktorá je vydaná na pamäť občianskeho fóra, alebo nemecká minca mm, na pamäť mm, rolníckej revolúcie. Ja myslím, že to nemôžeme príliš konkretizovať a diktovať štátom, ale ja si myslím, že treba e, pamätať na to, e, na udalosti, ktoré viedli k integrácii Európy. Napríklad doma e, som hrdný na to, že máme pamätnú mincu k prvému podnetu na zjednotenie Takže si tým pripomíname aj pripomíname aj tieto udalosti a nemôžu to byť žiadne motívy pamätných mincí, ktoré budú ofenzívne, teda ktoré budú urážať iných. Našťastie sú tu rôzne um, bariéry, limity toho, že čo považujeme za mysluplné a nie. Teda, čo by k tomu mohol povedať parlament alebo rada? Ďalej tu um, bola um, návrh komisia že by sme pamätné, že by sme zbratelské mince e, vyňali z tohoto. No, ja si myslím, že keď e, možno e, tieto zbrateľské mince používať ako platidlo v akomkoľvek štáte, tak potom aj kolegovia by sa mali k tejto téme vyjadriť. Okrem toho sú to ďalšie technické podmienky, no vidím, že už je pokročilý čas a ch- Nechcem, aby ste to chápali ako podne do rozpravy. No, možno, že ešte e, sa um, e, prihlásim od slova, ale ináč e, by uh, som rád predložil túto správu v oktobri, tak ako bola prediskutovaná. Ďakujem, pán spravodajca. Teraz dáme slovo tieňovým spravodajcom. Nech sa páči SD. Ďakujem, kolegovia. Dúfam, že budeme mať dobrú spoluprácu so spravodajcom, že budeme naďalej postupovať. Takže ukončíme s dobrými výsledkami, to je všetko. Ďakujem za vaše vystúpenie. Nie už k tomu, čo dodať. Už sme si to povedali všetko pri hospodárskej súťaži. Pán Gigo tu nie je. Ešte je tu niekto, kto by si chcel vystúpiť? Áno, nie? Ešte niekto e, si želá vystúpiť? Prepačte, ja by som chcel iba niečo povedať, lebo som bol v istom okamihu trochu roztržitý. Chcel som vidieť, aké bolo stanovisko spravodajcu. Vy ste o tom hovorili, ale ja som to nezachytil. Aký bol postoj spravodajcu k bankovke jednoeurovej? Vo Francúzsku na, máme na výbor pre bankovku jednoeurovú E, predseda mu bývalý prezident Giscard d'Estaing a sú vlastne istí poslanci, ktorí sú za jednoeurovú bankovku. Ja som za, ale Európska centrálna banka je proti, najmä preto, že to prináša isté náklady. A prepačte, ja som nepočul, čo ste vy povedali k tejto téme. Srdečná vďaka naozaj je to e, veľmi obľúbená téma. Nechcem povedať nič, čo je populistické. Aj z hľadiska praktickosti som osobne za e, tie bankovky. E, no, viem, že tieto majú kratšiu životnosť. A na druhej strane, pokiaľ informovali, aj e, e, náklady na razenie minci Takže myslím, že by sme to mohli skúsiť a uvidíme, že aké väčšiny e, budú za to vo výbore. Ináč ne, tak e, môžem e, sa uspokojiť s prvkom, ktorý z veľkej časti zodpovedá požiadavkám občanov. Takže um, myslím, že keď bude väčšina pre pozmeňujúci návrh voči komisii o m, tom, ktorý by uprednostňoval zavedenie jedno až dvoch eurových bankoviek. Takže ja po podporujem tento pozme, ten, toto stanovisko. Je k tomu viacero dôvodov, najskôr symbolicky, pretože bankova, bankovka e, má takú trošku väčšiu hodnotu ako napríklad mince. Pozrite si, tak USA majú dolár a ľudia, ktorí cestujú, keď dajú sprepitné jedno euro, tí, ktorí dostanú takéto E, takýto vlastne, takéto mince, tak potom majú problém tieto mince vymeniť. Tak je to taká paradoxálna situácia. Ľudia, ktorí chcú e, cestovať, vždy nosia jeden dolár so sebou, aby mohli dať e, sprepitné. Takže myslím si, že aj z tohto hľadiska je to praktické. Ďakujem, vás si komisia k tejto téme vystúpiť. Ďakujem. Ja chcem poďakovať parlamentu za túto rozpravu. Je to poprvýkrát, čo Európsky parlament sa vyjadruje k aspektom, ktoré sa týkajú európskych peňazí, lebo doteraz e, táto forma sa nevyužívala. Mám iba dva, dve také stručné pripomienky k tomu, čo povedal pán spravodajca. Ja ako zástupca Európskej komisie, ktorá je vlastne strážcom zmluv, e, povedať aj právne stanovisko názor, ktorý Európsky parlament e, predniesol, aby sme prijali bankovku, jednoeurovú bankovku, e, musí mať podklad v uznesení. Nie je možné takýto text pozmeniť jednoducho na základe e, právneho základu, lebo to je exkluzívna právomoc Európskej centrálnej banky. Takže preto nie je možné takýmto spôsobom záväzný prvok, ktorý sa týka eurobankoviek e, do textu vniesť. A ešte z odbornejšieho hľadiska chcem pripomenúť, že jednoeurové mince sú stále potrebné na to, aby bola zabezpečená globálna e, rentabilita falšovať e, rentabilita pretože my vieme, že pri tlačení to sú najrentabilnejšie bankovky pri razení. E, tie sú rentabilnejšie ako napríklad malé jednocentové banko, e, mince. A potom je pravda, že v texte, ktorý sme vám predložili, sa k niektorým aspektom vyjadrujeme veľmi málo. To preto, lebo tento text sa inšpiruje existujúcim právnym rámcom a my si myslíme, že nie je nemožné jednoducho takéto príležitostné banky, ra, e, ban, e, mince raziť, ale my sme spokojní s tými pravidlami, ktoré hovoria, že sa treba vyhnúť tomu riziku, aby tieto e, mince boli používané pri bežných finančných transakciách. To nie je ich účel, takže inak sme radi, že si tu s vami o týchto otázkach môžeme pohovoriť s vami, so spravodajcami, s tieňovými spravodajcami a s celým vašim výborom. Ďakujem za právny názor, ale vy viete, my v parlamente máme vo zvyku do niektorých textov e, e, istým spôsobom vniesť aj isté túžby bez toho, že by sme si robili ilúzie o právnej sile týchto slov. Ale my sme jednoducho poslanci. Pán spravodajca, želáte si ešte niečo povedať, alebo... Už nie? Dobre, ďakujem. Ešte kalendár správa bude 24. októbra prezentovaná. E, termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov 28. október. E, hlasovanie o pozmenujúcich návrhu 29. novembra a hlasovať na pléne sa bude vo februári 2012, 1. februára 2012. Hm, skončili sme E, našu rozprávu k tejto správe. Ja vám prajem veľa odvahy, pán spravodajca. Ešte tu máme bod rôzne. Má niekto nejaké otázky? Ja nemám, niekto nemá. Takže ešte dátum našej budúcej schôdze, ktorá sa bude konať v Štrasburgu pondelok 26.9. od 19 do 20.30 a na budúci pondelok teda sa stretnete už s vašou E, zákonitou predsedníčkou a teším sa na stretnutie budúci pondelok.